Right, welcome, welcome everybody. Um, I'm sure that... Uh... Vítajte všetci. Takže ja som si istá, že tuto um, um, žurnalisti by chceli začali hneď, ale sú tu niektoré formality, ktoré musíme vždycky vybaviť na začiatku. Toto je predovšetkým stretnutie um, výboru pre hospodárske menové záležitosti, takže by som chcela požiadať poslancov, či schválujú e, program dnešnej schôdze. Nevidím nikoho, kto by vyskakoval, že sa mu to nepáči, takže považujem to za prijaté. A, v rámci oznámenia predsedničky. To budeme mať až 31. na ďalšej schôdzi a prešla by som hneď k bodu číslo 3, ktorá sa týka hospodárskych a menových otázok, ktoré súvisia so súčasným situáciou s dlhopismi a diskusia je s predsedom ECB Žanom Klodom Trišem. Chcela by som pripomenúť kolegom, že je to nie vypočutie, nie je to v rámci monetárneho dialógu, ale je to jednoducho debata či diskusia a je takisto dôležité, aby sme si vypočuli aj post, názory poslancov. Viacerí sa vyjadrovali už aj počas e, prestávky, niektorí ale nie. Vo všeobecnosti sme mali dosť ťažké ke leto, to všetko eh, bolo spôsobené tým, že v podstate poslanci boli kolektívne neprítomní, aj keď niektorí jednotlivci boli prítomní, vrátane mňa z tejto diskusii. A preto stretnutie alebo účelom dnešného stretnutia je diskutovať o najnovšej situácii, aby sme my takisto mohli reagovať. Posledných 5 týždňov e, poslanci dostávali rôzne informácie a by mohli takisto prispieť svojimi názormi a takisto z, z, hľadanie spoločného riešenia je vlastne, alebo hľadáme takisto spoločné riešenie a dovolte, aby som takisto chcela povedať, že mám Dovolte by som citovala Sherlocka Holmesa, že keď ste obmedzení ne, ne, nemožnými, musíte hľadať nejaké ďalšie možnosti a také otázky ako napríklad e, európske dlhopisy e, získali veľkú pozornosť. E, nuž oproti um, oproti Šerlokovi Holmesovi, ktorý povedal, že teda keď riešenie je nemožné, tak sa musí hľadať nejaké nepravdepodobné, tak my snad nebudeme hľadať nepravdepodobné riešenie, ale budeme hľadať riešenie, ktoré sa nám podarí vyriešiť situáciu a myslím si, že budeme musieť spoločne stáť a musíme zabrániť tomu najhoršiemu nemožnému scenáru, to je fragmentácii eura. To znamená, že je potrebné zabezpečiť eh, zlepšenie eh, alebo ekonomické riadenie v rámci um, six-packu, teda balíčka opa- opatrení my, to bude musieť byť prísne prijaté a vieme, že niektoré vlády budú musieť jednoducho dodržať tieto opatrenia, avšak prechod k týmto opatreniam si bude vyžadovať určité premostenie alebo určité dočasné opatrenia, ktoré budú musieť vlády jednotlivé prijať. V kontrakte týchto európskych inštitúcií a môžem povedať, že osobitne ECB bola spolahlivejšia a konzistentnejšia najvyššia, čo podporuje môj názor, že, názor, že existuje ešte ďalšia možnosť, že záchrana eura nás nesmie stáť stratu Európskej únie. Takže toto asi je všetko, čo som chcela povedať v začiatku. Teraz by som chcela dať slovo poslancom. Každý má dve minúty. Ale prvé slovo pôjde teda predsedovi ECB, aby nás informoval o aktuálnej situácii Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za tieto uvoľné slova. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som vám poďakoval za toto pozvanie, ktoré sa, na ktoré by sme si mali vymeniť názory na túto problematiku a dovolte, aby som e, sa veľmi rýchlo pozrel na nedávny výboj v oblasti e, ekonomickej a menových záležitostí v eurozóne a takisto aj z jednotlivých rozhodnutí, ktoré sa týkajú v týchto otázok. Nuž, tak ako to vyzerá po silnom navýšení prostriedkov v roku 2011, takže my sme to videli. Takže keď sa budeme dívať na druhú polovicu, tak e, budeme vidieť, akým spôsobom sa bude e, vyvíjať ekonomika v kontexte e, tých všetkých základných otázok. Zároveň nielen kvôli nedávnym napätiam na finančných trhoch, je nevy, neistota naďalej príliš vysoká, čo teda vedie v mnohých kraj, euro, eurokrajín krajinách k rôznej neistote a takisto to ohrozuje aj globálnu ekonomiku, globálne hospodárstvo, konkrétne aj USA um, ehm, má pred sebou určité um, ekonomické ťažkosti. Takisto inflácia za posledné mesiace sa vierne zvýšila, čo vytlačili ehm, komodity predovšetkým. Chceli by sme to e, obmedziť na teda 2, 2%. Takisto vlastne v kontexte pre, predpovede zamestnanosti ECB ehm, e Ehm, by eh, takisto mala obmedzovať, eh, by mala obsahovať eh, jednotlivé informácie, ktoré sa budú týkať monetárnej likvidity a monetárna likvidita bude k dispozícii pre obozretné skôr na, na šetrenie než na e, výdavky. Ako viete, ECB je presvedčená, že e, očakávania inflácie budú plne zakotvené v, v, v rámci toho, ako sme ju zadefinovali v rámci našeho, našej stability. Takisto, aká bola situácia v druhej polovici júla a začiatku eh, augusta v eurozóne aj inde. Konkrétne v eurozóne obnovená intenzifikácia finančných trhov a turbulencií na finančných trhoch viedla k vysokým um, úrokovým sadzbám a vysokej volatilite a niektoré eh, vládne eh, dlhopisy stratili svoju správnu funkciu. Takisto niektoré veci už boli pozorované z tohto v maji 2010, ale do určitej miery to bolo teraz e, v širšom ešte miere, než to bolo v maji 2010. A z tohto pohľadu ECB rozhodla už začiatkom tohto mesiaca, že bude pokračovať e, v refinancovaní e, a takisto bude zabezpečovať fixnú sadzbu aspoň do polovice januára 2012 E, na, v plnej škále. To znamená, že eurosystém dostane kolaterálny alebo bude zabezpečovať e, všetky likvidity v jednej, každej zúčastnenej banke momentálne, e, momentálny systém, eurosystém zadlženie predstavuje 513 miliard eur čo predstavuje operáciu od jedného týždňa do 6 mesiacov, pretože my máme 6, 6-mesačnú e, operáciu jednotlivých e, pôžičiek. O tom bolo dohod, rozhodnuté začiatkom augusta, že e, takúto operáciu predložíme na tých zhruba 6 mesiacov, aby sme pomohli bankám v ich plánovaní likvidity. Momentálne asi 470 bank sa zúčastňuje ako partnery v našej refinancu, v našich operáciách refinancovania a asi 600 ďalších bank e, je oprávnených sa tohto procesu zúčastniť. Chcel by som povedať, že celková hodnota um, trhovo obchodovateľných cenných papierov e, v rámci operácií je zhruba od 13 až 14 biliónov eur 14 biliónov eur od 1 eh, od 31. decembra 2010 eh, eh, to takto bolo publikované, takže nie je žiadny nedostatok alebo nedostatok zabezpeky v európskom systéme. ECB e e podnikla určité E, intervencie v nákupu cenných papierov v polovici augusta, pričom ECB by chcela obnoviť vhodnejšiu, e, vhodnejší prechod tej menovej politiky, pretože niektoré trhové segmenty sú nefunkčné e, a preto tá, tejto intervencie však e, nesmú ovplyvniť našu politiku, ale my by sme chceli vlastne sterilizovať e, situáciu jednotlivých prostriedkov bank a tým, že sme vlastne robili určité injekcie. Ďalej Dovolte, aby som ešte zopakovala, čo, sme, čo som povedala v maji 2010. Naše konanie je v plnom súlade s e, monetárnym financovaním a bez toho, aby sme obmedzovali nezávislosť nákup e, dlhových prostriedkov od vlád, to pokračujeme v tom, takisto nakupujeme tieto štátne dlhopisy a teda tým dodržiavame to, či bod z základnej zmluvy, kde sa toto zakotvuje. Takisto očakávame od vlád, že budú sa držať prísnych predpisov rozpočtových disciplín a takisto, že poskytnú rozpočet na kontrolu. A toto nemôže však obchádzať e, základný princíp princíp rozpočtovej disciplíny a programy trhov s cenými papiermi jednoducho zakazujú nefungovanie takéhoto finančného trhu alebo je to jednoducho nemožné. Čiže rozpočtová disciplína je absolútne dôležitou vlastnosťou. My takisto sme si podnikli určité kroky, aby sme urýchlili fiskálne konsolidácie Musím povedať, že v podstate nemám, e, čo by som dodal v rámci týchto poznámok, ktoré som teda uviedol v maji 2010, tak ako som ich uviedol vtedy, tak vlastne platia absolútne rovnako. To znamená, že základný princíp je, že musíme zabezpečiť e, prísne dodržiavanie rozpočtovej disciplíny a potom e, prísnu, prísny dohľad jednotlivých, eh, jednotlivých vlád. A je potrebné, aby to každý dodržiaval. Vyžaduje si to určité eh, programy na prispôsobenie sa zo strany tak MMF, ako aj z EÚ, aby sa splnili fiskálne ciele. Ehm, plná a včasná implementácia dohody z 31. júla medzi jednotlivými, eh, ktorá bola podpísaná medzi jednotlivými hlavami štátov, je v podstate úplne podstatou tejto otázke keď e, existuje osobitná dohoda alebo systém pre Grécko, e, však e, všetky, všetky ostatné štáty v rámci eurozóny si majú zachovať svoju nezávislosť. To by malo prispieť stabilným trhovým podmienkam. Pani predsednička, ďakujem vám za pozornosť. Predsedajúca, ďakujem pekne. Môžete zatliskať, keď... Um, we, we now move on. Teraz eh, prejdeme k jednotlivým vystúpeniam poslancov. Prvý za EPP eh, bude niekoľko slov jean paul Gozes a potom bude Bernard Langen. Jean-Paul, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán predseda. Ja som sa už vyjadroval aj v tej časti, ktorá bola za zatvorenými dverami. Nemám k tomu čo dodať. Zdolte, aby som vám ešte raz poďakoval za to, že ste boli ochotní sem prísť a spolupracovať s nami. Ďakujem vám aj za to, akým spôsobom komunikujete s poslancami. Myslím si, že je to naozaj vynimočné a toto som len chcel zdôrazniť. Slovo. Ďakujem pekne. Ešte tesne pred koncom váš funkčného obdobia by som sa vám chcel poďakovať za to, pán Triše, že ste vždy intenzívne diskutovali s parlamentom. A chcem sa vám poďakovať za to, že tak otvorene hovoríte s nami, že pri tejto dnešnej schôdzi e, vyzývate vlády, aby dodržiavali pravidlá, ku ktorým sa zaviazali, čo sa týka rozpočtovej disciplíny v mene svojej skupiny. E, ktorý sa zaoberáme nákupom štátnych požičiek, pretože už e, veľmi dlho sa venujeme tejto téme. Myslím, že e, nie je to len e, v nesúhľade s článkom 18 štatutu, ale ide aj o to, že Európska centrálna banka zasiahla na trhu, aby stabilizovala svoju peňažnú politiku. Preto si myslím, že táto časť, aj keď mnoho významných osobností vo verejnosti ju kritizovalo, podľa mňa bola oprávnená, odôvodnená. Dokonca som presvedčený o tom, že nezávislosť Centrálnej banky e, dokazuje, že urobila takýto krok a nepodľahla špekulantom e, na trhoch. Nedala im zapravdu, pretože za týchto 5 týždňov sme skonštatovali, že napríklad e, kvôli manipuláciám na trhu v prípade Société Générale, tejto banky vo Francúzsku, odrazu v priebehu niekoľkých minút e, stovky miliónov mm, išli na konto tých, ktorí zarobili práve ďaká takýmto špekuláciám. Je potrebné tomu zabrániť a to tým, že sprísnime pravidla paktu stability a rastu. Musíme schváliť čo najskôr pravidla, ktoré sa týkajú tejto disciplíny. E, je potrebné, aby sme odbremenili trhy kým nebudú zavedené žiadne minimálne lehoty, či už ide o deriváty, opcie, um, rôzne menové akcie a tak ďalej. Ak sa nezavedú tieto minimálne lehoty, nebudeme schopní dodržiavať a zabezpečiť systém slobodného trhu. Nesmieme si to nechať urobiť, pretože to je nepriateľné. Chcem sa vám poďakovať ešte raz za to, že napriek ostrej kritike E, ste e, boli neoblomní, pretože bez zásahu Centrálnej banky by sme boli ešte vo väčších problémoch. E, a ešte by som rád nadviazal jednou otázkou. Nepriamo ste povedali, že likvidita, ktorú ste poskli trhu tým, že ste skupovali štátne úroky, ste sledovali konkrétny program a týmto ste vlastne odovzdali späť takéto opatrenia. Thank you very much. Uh, I apologize, but the clock... Ospravedlňujem sa, hovorí predsednička, ale pokazili sa nám hodiny, tak budeme musieť dodržovať disciplínu a ja to budem sledovať a budem vám dávať rukou znamenie. Ďalšou ročničkou je Elisa Ferreira. Obrigada eh, por estar entre nós mais uma vez e muito obrigada por ter ultrapassado. Pani predsednička, ja by som rada poďakovala pánovi, pánovi Prvé prezidentovi za to, že medzi nás prišiel a za to, že s nami hovoril tak otvorene. Táto kríza e, má priamy vplyv na inštitucionálnu architektúru Európskej únie. Eurozóna e, sa snaží odolávať kritike, ktoré je čelí. Máme e, tu jeden zásah za druhým, ale sú to také mierne, mierové zásahy. Komisia ešte stále nepredložila žiadne konkrétne iniciatívy na to, aby sme sa usporiadali s krízou dlhov a platieb. Všetko sa teraz ešte stále odbíja na úrovni bilaterálnych dohôd. Európsky parlament sa snaží obhajovať eh, princíp eh, spoločenstva tak, aby zásahy eh, vychádzali z európskej agendy a nie z národných programov. Myslím, že je to v súlade s tým, akú úlohu vykonáva Centrálna banka. Musíme to poňať e, e, zo širšieho a hĺbšieho hľadiska. Musíme sa vyhnúť nekoordinovanému postupu v riešení takejto krízy. Teda chcem požiadať e, pána Trišeta, aby sa s nami podelil o tieto prvky takéhoto širšieho vnímania tejto situácie, aby sme sa spoločne snažili opäť nasmerovať euro na cestu pokroku. Myslím, že sa musíme snažiť naučiť žiť bez Európskeho mechanizmu stability, ak to bude v takej nedostatočnej miere, ako v akej funguje teraz. Máme už fond stability, e, to však nemôže fungovať v takejto forme. Nevieme, či potrebujeme európske dlhopisy, ale rozhodne potrebujeme centrálnu banku, ktorá pôjde nad rámec e, obyčajnej kontroly úrovne cien a previerok, pretože to nestačí v riešení problémov, ktorým čelíme. Musíme to vnímať širšie. Iba tak sa nám podarí prekonať nielen tento nedostatok politické vôle, ale nedostatok vízie. Nesmieme e, sa nechať uniknúť tej príležitosti. Ďakujem pekne. Teraz mene skupiny ALDE, Sylvie Gulách. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička, ďakujeme aj vám, pán Triše, ďakujeme za to, že ste medzi nás prišli. Ak dovolíte, jedna pripomienka, jedna otázka. Moja pripomienka je nasledovná. Keď e, sa pozrieme na program opätovného skupovania na sekundárnych trhoch, je potrebné, aby si vlády uvedomili, že si musia plniť svoje povinnosti. Hovorili ste o všeobecnom európskom záujme. Ja by som sa vám chcela poďakovať za tie neľahké rozhodnutia, ktoré boli prijaté. Centrálna banka však e, nemôže e, sama o sebe napravovať všetky nedostatky z dlhodobého hľadiska. Venovali ste sa rokovaniam v Berlíne medzi e, francúzským prezidentom a nemeckou kancelárkou koncom júla. Ehm, došlo k zaujímavému zvratu tejto situácie. Ehm, môžeme dôverovať e, ich vyhláseniu a môžeme to poňať ako signál, že tieto dve významné krajiny, teda Francúzsko a Nemecko, ktoré do veľkej miery blokovali dohodu o balíčku hospodárskej správy, že zrušia tento svoj blok. Francúzsko hovorí o preventívnych sankciách a Nemecko hovorí o makroekonomickom e, riadení, teda k samotnému balíčku. Mohli by ste možno byť našim e, veľvyslancom, tak ako povedali moji kolegovia veľmi jasne. Aj keby to mali aj ostatní kolegovia spomenúť, musíme sa presunúť na úroveň medzivládnu. A to krok za krokom Možno to nebude len metóda spoločenstva. Musíme si uvedomiť, aký máme časový harmonogram, stanoviť si jasné, konkrétne ciele a všetci hráči musia mať e, presne stanovené ciele, tak aby občania aj trhy chápali, že všetky nám ide o to isté. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva v mene skupiny ECR slovo e, Case Winburn. Ďakujem pekne, pán Trišet e, v priebehu dvoch rokov, keď odkedy pôsobím v tomto výbore v Európskom parlamente, pri každej návšteve na našom výbore eh, sa veľmi správne vyjadrujete hrdo k nezávislosti Centrálnej banky a taktiež stabilite eura počas vášho funkčného obdobia. V minulosti eh, som sa vás viackrát pýtala na to, či by ste si žiadali alebo žiadali viac právomoci pre Centrálnu banku, tak aby ste mohli lepšie zasahovať na finančných trhoch. A vždy ste povedali, že nie. Preto musíte skutočniť obrovskú zmenu um, svojho pôsobenia, tak aby ste boli uh, dostatočne schopní ovplyvňovať likviditu celkové pôsobenie makového sektora, aby ste boli najväčším nákupcom uh, francúzských uh, a talianských dlhopisov aj na druhotných trhoch. Takéto kroky sú potrebné na upokojenie trhov a mali by obrovský vplyv na dianie na trhoch. Centrálna banka musí prijať tieto kroky, pretože politici e, zlyhali v tomto smere. Nie sú schopní nastoliť opätovnú dôveru investorov. Mnohým je jasné, že politici e, nie sú vždy tí najvhodnejší, aby prijímali tie neľahké hospodárske rozhodnutia a investori na trho s dlhopismi nie sú presvedčení o tom, že členské štáty sú schopné vyriešiť tento problém altruisticky. Preto uh, E, niekto, kto má dôveru trhu v globálnom meradle a taktiež kto má e, vedomosti, znalosti, skúsenosti, aby nám mohol poradiť, ako postupovať. E, vedeli by ste si predstaviť seba v takejto úlohe, že by ste boli poradcom politikov eurozóny v ich ďalších krokoch, keď sa teda odoberiete na zaslušený odpočinok e, po vašej dlhej kariére. Myslím, že odborníci, ktorí majú na starosti e, poradenstvo a preto hospodárskú situáciu majú e, v svojich rukách množ, množstvo právomoci. myslím, že by mali túto svoju úlohu poňať altruisticky a nie egoisticky. Ďakujem pekne. Teraz v mene zelených, pán Lambert. Alebo Sven, dohodnite sa. Dobre, takže dostáva slovo Sven. Gigold pán Triše. Toto leto bolo menej potešujúce, ako sme predpokladali. Rast e, sa zastavil, máme tu mm, obrovský nárast e, mm, nedostatku dôvery e, v bankovom systéme. Uskutočnil sa mimoriadný summit eurozóny, ktorý prijal opatrenia. Tieto opatrenia budú platiť ešte teraz tak dva týždne, potom budete musieť zasiahnuť a to možno takým spôsobom, a, aký by ste si neboli želali a to preto, aby ste e, zabránili ďalšej destabilizácii, aby ste zabránili ďalšiemu e, šíreniu rizik. Myslím, že je e, nehorázne ako Centrálna banka, ako jediná inštitúcia, ktorá má právomoci v tomto smere, čili kritike kritizujú ju tí, ktorých ona zachraňuje, namiesto toho, aby prezali sami zodpovednosť. Už teraz vidíme, že sú tu snahy schvaľovať pomoc štátom, ktorí sú v ťažkostiach. A vidíme, v akých ťažkostiach sú národné parlamenty dohodnúť sa. A už teraz vidíme, že tá inštitúcia FSF, e ktorá má na starosti stabilizáciu bank a štátov, že nemôže fungovať ak iba národné parlamenty jednotlivo budú takto odobrovať rozhodnutia, naozaj by sme potrebovali hospodárskú spoluprácu na európskej úrovni, naozaj snú hospodárskú úniu Európsky parlament sa rozhodne za to bude zasahovať, zasadovať a ja by som bol rád, keby vy, ako prezident Centrálnej banky, aj potom, keď odstúpite do svojej funkcie, aby ste jasne a nahlas hovorili nadalej o tom, že sa musíme všetci snažiť o spoločnú hospodárskú politiku, pretože keď sa nám to nepodarí teraz, tak kedy potom? Ak teraz e, e sa za to nepostaví Európsky parlament, e, e tak sa to nepodarí. E, Európa preto nemôže fungovať iba na báze mimoriadných samitov. E, to skončí iba ako kakofónia. Thank you. Uh, next on behalf of the... Ďakujem pekne. Teraz v mene skupiny GUE, pán Portáš. Ďakujem, pani predsednička. Na úvod my som odpovedal, že keď pán prezident Trišie hovorí, že si stojí za všetkým, čo povedal v roku 2010, eh, tak s tým súhlasím, pretože jeho úvod nám neposkytol žiadne nové informácie, ale k niečomu naozaj došlo koncom augusta eh, tohto roka. A to je táto situácia, v ktorej sme teraz. Situácia v hospodárskom meradle je o mnoho horšia v eurozóne, ako keď ste tvrdili, eh, že trváte na všetkom, čo ste povedali. Nedošlo k hospodárskej obnove ani k vytváraniu pracovných miest. Máme tu túto kakofóniu medzi jednotlivými štátmi Európskej únie, ako to tu už niekto povedal, ale zdá sa, že Centrálna banka je spokojná so svojimi rozhodnutiami, nie je ochotná opätovne sa venovať žiadnym z týchto tém. Ja si myslím, že nie je priestor pre takýto nedostatok eh, pokory k téme eurodlhopisov, eh, k riešeniu ehm, tejto krízy v duchu solidarity. Nič tu nepočujeme o vytváraní nových pracovných miest, o obnove európskeho hospodárstva, ekonomiky. Toto sú problémy a mali by to byť aj priority. Vypočuli sme si niečo o stabilite v európskom bankovom systéme, a ja by som sa vás rád opýtal, pán prezident, ak by sme nemali túto širokú verejnú podporu, teda podporu daňových poplatníkov tomuto systému, koľko z týchto významných bank by neprešlo s e, záťažovými testami, ktoré boli nedávno vykonané v novinách, sa tvrdí, že minimálne tretina týchto bank e, e, by neprešla takýmito testami za takýchto okolností. Ja si nerobím starosti o bankárov, robím si skôr starosti o bežných ľudí. Ďakujeme pekne. Teraz v mene e, skupiny e FD e, pani Andreasen. Ďakujem. Pán Triše, spomínali ste mieru refinancovania už dvakrát za posledný rok, teraz je to na úrovni 1,25 Zároveň úroková miera v Spojených štátoch je 0,25 e, Máme k dispozícii nové štatistiky e, z krajín eurozóny a tie hovoria o tom, že sa tam rast zastavil. Niektorí tvrdia, že na základe nedávneho vývoja e, roková miera v Centrálnej banke by mala byť 1% pod ročnou sadzbou HDP. V Spojených štátoch amerických eh, by to tak možno mohlo byť teraz, ale v Európe rast klesá pod eh, túto úroveň eh, úrokovej sadzby. Chcem sa vás preto opýtať, nemyslíte si, že je na čase znížiť túto úroveň a to o celé percento? To znamená 100 bazických bodov. Myslím si, že to by bolo teraz vhodné rozhodnutie. A teraz, čo sa týka najväčších e, ekonomík v eurozóne, Nemecko a Francúzsko, trhy sa pozerajú na krajiny, ktoré sú v ťažkostiach, ale taktiež vnímajú reakcie týchto dvoch e, silných ekonomík. E, v Nemecku je nespokojnosť aj v inštitúciách, aj v radoch ľudí a Francúzsko nemôže už ďalej zatvárať oči pred závažnou situáciou v oblasti štátneho deficitu dokedy sa budem vyhýbať týmto závažným témam. Ďakujem pekne, hovorí predsednička. Budeme e, teraz e, pokračovať vo vystúpeniach e, poslancov. Dostáva slovo pán Balc. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne aj vám, pán Triše. Ja to vidím tak, že súčasná kríza eura nie je krízou eura, ale je to kríza štátnych dlhov a preto ani riešenie nemôže znamenať zrušenie eura. Podľa mňa riešenie spočíva v tom, aby sme riešili problematiku štátnych dlhov. Kríza a pre nej mnohí zabúdajú, že solidarita medzi členskými štátmi je jedným z základných princípov eh, Európskej únie a eurozóny. Eh, euro je základom nášho blahobytu a preto eh, nám veľmi záleží na tom, aby menová únia bola zachovaná aj naďalej preto potrebujeme e, lepšiu koordináciu na úrovni hospodárstiev medzi členskými štátmi, pretože euro nebude v budúcnosti úspešné, ak e, naďalej ho budú riadiť 17 rôznych e, členských štátov, 17 vlád, 17 rôznych stratégií. Kríza nás núti k tomu, aby sme dohnali to, čo nebolo presaditeľné v úvode tejto menovej únie a síce priblíženie národných hospodárstiev a lepšia koordinácia hospodárskej a finančnej politiky. Preto chcem oceniť, na rozdiel od mnohých iných, eh, tu v sále dohodu medzi nemeckou kancelárkou a francúzským prezidentom. Lepšia hospodárska politická koordinácia a taktiež stanovenie hranice zadlženia. Toto sú opatrenia, ktoré napokon parlament v poslednom mesiaci, keď sa hovorilo o reforme Paktu stability a rastu, už žiadal. Zároveň však nesmieme zabúdať na otázku demokratické legitimity v prípade príjmania rozhodnutí. Európa musí byť občanom čo najbližšie, musíme lepšie koordinovať aj na európskej úrovni, ale občan nesmie mať pocit, že E, sa všetko rozhoduje mimo nich a že sa ich nikto nepýta na ich názory. Doterajšie dohody o koordinácii sa e, odvieli na úrovni šéfov štátov a vlád, ale ak naozaj chceme európsku koordináciu, potrebujeme aj lepšiu, efektívnejšiu kontrolu, demokratickú kontrolu tohto riadenia práve na európskej úrovni a preto Európsky parlament musí byť súčasťou tohto procesu. Podľa mňa viac Európy to nie je problém, je to skôr to riešenie. Musíme však zabezpečiť, aby tento princíp eh, viac Európy eh, sme eh, dokázali naplňať demokraticky a bez nejakých väčších zádrhelov. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo v mene skupiny socialistov demokratov pán Goebbels a už nám funguje hodiny. Takže počítadlo zapíname. Ďakujem pekne. Nechcem sa tu nejako opakovať. A preto nezopakujem to, čo hovoril Werner von Langen. Ja s ním plne súhlasím s tým, čo povedal o sekundárnych trhoch. Je nám jasné, že svet bez finančných trhov nemôže fungovať správnym spôsobom a preto je dôležité, aby tieto finančné trhy boli lepším spôsobom kontrolované. Mňa by zaujímalo, kde sú tie signály pre hospodárskych aktérov, ak jednoducho sa tu vykonávajú operácie v rámci milisekúnd, prebieha to cez počítače, nemali by sa, nemalo by sa to zaviesť nejaká, nejaké určité obmedzenie, nejaké obmedzenie rýchlosti, aby sme túto, tak povediac, e, diálnicu financií trošku pribrzdili? Jednoducho boli tu aj hlasy, ktoré hovorili, že napríklad eurozóna nikdy nebude fungovať, tak, tak to bolo v začiatkoch eurozóny, boli tu rozliční politickí predstavitelia, ktorí tvrdili podobné tézy a e, videli sme to aj v rámci riešenia finančnej krízy, kde sa hovorilo, že euro je tak povediac v koncoch, teraz tu vlastne máme krízu v súvislosti s dlhmi, štátnymi dlhmi štátov eurozóny, ale týka sa to aj mnohých iných štátov tohoto sveta. A ja by som sa chcel spýtať, teda nemá význam sa vás asi pýtať, či si myslíte, že, euro bude existovať 10 rokov. Mne by skôr zaujímalo, prečo ste takým optimistom. Dobre, ďakujem pekne a teraz dávam slovo ďalšiemu rečníkovi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dobrý deň, pán Triše, srdečne vás vítam opätovne v tomto parlamente. Mohli by ste nám stručne povedať, aká je približne suma španielského štátneho dlhu, ktorý v tomto mesiaci kúpila Európska centrálna banka? A ak existujú nejaké podmienky, aké sú vlastne podmienky, ktoré, ktoré, ktoré ktorým podmienila Európska centrálna banka nákup e, týchto štátnych dlhopisov. Čo ste teda povedali e, španielskej vláde? To ma zaujímalo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Ramon. A teraz dostane slovo zastupca EPP, Jose Margalo. Ďakujem pekne. Pani predsednička, sem vás vítam, pán predseda ECB posledných pár týždňoch sa udiali viaceré významné veci. Napríklad sme zažili zmenu ratingu USA, ako aj Japonska. Sú tu hlasy, ktoré hovoria, že hospodársky rast bude podstatne slabší, ako sa pôvodne predpovedalo. Máme tu posledné vyhlásenia pani Lagarde a potom sú tu určité vyhlásenia v súvislosti s riešením dlhovej situácie Španielska a Talianska. Teda sú tu určité štáty, ktoré sú konfrontované s e, veľkou nedôverou finančných trhov a tieto znamenajú významný podiel na celkovom hrubom domácom produkte Európskej únie. Preto je dôležité prísť určitými vyhláseniami. Bolo to vyhlásenie E, pána Bernankeho a potom je tu otázka, či teda Európska centrálna banka e, ponechá tie sadzby, ktoré tu sú, alebo či ich prípadne nezníži. To by upokojilo trhy. Potom, čo sa týka sekundárnych trhov, Euró... predseda Európskej centrálnej banky vždy hovoril, že Európska centrálna banka zasiahne až vtedy, keď nemôže nikto iný zasiahnuť. Je to dohoda z 21. júla a je dôležité zabezpečiť aj to, aby jednoducho tu fungovali politické mechanizmy. Momentálne to tak nie, lebo je tu blokáda národných parlamentov. Musíme vedieť, čo je na pozadí týchto operácií. Máme tu prehlásenie Ramona Tremosu a zdá sa, že Európska centrálna banka nebude kupovať dlhy takých štátov, ktoré by neboli e, solventné. To znamená, že nákup štátnych dlhov je vždy určitým signálom dôvery voči týmto štátom. Je dôležité aj vedieť, čo Španielsko a Taliansko musia vykonať na to, aby boli naďalej podporované takýmito krokmi zo strany ECB. Mohli by ste snad aspoň tak stručne načrtnúť, aké boli tie posolstva, ktoré ste vysali k tý, vládam týchto štátov? Potom ďalšia vec, Ramon Tremosa hovoril, čo spravila vláda. Ja patrím k opozícii, teraz je tu e, silná Ehm, silné obmedzenie dlhov, je to silnejšie, silnejší nástroj, ako je napríklad v Nemecku. A je tu vyhlásenie socialistov, ktorí musia konať a pevne veríme, že to tak aj bude. Ďakujem pekne. A teraz v mene EPP pán Stolojan, nech sa páči. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă felicit și eu, domnule președinte, al Băncii Europene Centrale. Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som vám pogratulovať, pán Triše, eh, za tú prácu, ktorú ste odvedli v tomto skutočne horúcom lete. Som veľmi rád, že vlády v eurozóne dosiahli zhodu, čo sa týka riešenia situácie Grécka. To znamená, že sa zhodli na tom, že nie je možné riešiť dlhy tým, že by sa vlastne pridávali ďalšie dlhy. Vytvorilo sa to určité riešenie, kde môžeme vlastne hovoriť o reštrukturalizácii dlhu a kde môžeme hovoriť o určitom zmierovaní dopadu týchto dlhov Grécka. Ja by som sa chcel spýtať, aký je váš názor na tie kroky, ktoré vykonali niektoré e, členské štáty eurozóny, ktoré jednoducho teraz prišli s viacerými požiadavkami, s ktorými konfrontujú Grécku a požadujú zábezpeky, o ktorých sa nediskutovalo. Alebo aspoň nevieme, či sa o tom diskutovalo v tej dohode, kde išlo o dohodu medzi vládami a kde bola snaha nájsť riešenie gréckého zadlženia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. A teraz mene SAD. Nie, ešte, pardon, má slovo Liam Van Gogh. Ďakujem pekne, pani predsednička, Častokrát sa vyčítalo európskym inštitúciám, že nedokázali predvídať prvú časť krízy. A v súčasnosti optimisti hovoria, že konjunktúra sa oživí a že pro aj keď sa to znižujú síce prognózy rastu, je to veľké znepokojenie, ale ono sa to opäť obráti. Ako som teda vravel, je tu určité znepokojenie, je tu snaha znižovať dlhy, no ale samozrejme vieme, že znižovanie dlhov závisí, závisí od hospodárskeho rastu. Došlo tu k významnému poklesu cien alebo hodnot, hodnot cenných papierov pre všetkým bank, niektoré stratili až 40 a to znamená, že otvára sa tu určitý scenár a síce, že by tento pokles mohol ešte pokračovať. Možno nastane situácia, ktorú nechceme dnes ešte označiť ako recesiu, ale jednoducho vieme, aký je vývoj v USA. Centrálna banka samozrejme môže zasiahnuť takéto situácii, vlastne už vykonala určité kroky, ako ste nás informovali, Vykonali ste určité proticyklické opatrenia. Samozrejme, že je možné znižovať úrokovú mieru, ale problém, ktorý tu máme, súvisí s likviditou. Tak povedať, je to určitá pasca. A jednoducho nevieme si predstaviť, ako by sme mohli jednoducho obísť to, aby sme nevyužívali rozpočtovú politiku na to, aby sme rozbehli hospodárstvo, aby sme možno rekapitalizovali E, banky. Je tu istý manevrovací priestor, ale jednoducho my socialisti si myslíme, že časť týchto dlhov vznikla vlastne tým, že sa znižovali dane, ale neboli to dobre nasmerované opatrenia, e, nebolo to znižovanie legitímne a jednoducho, ak my budeme pri moci, budeme sa snažiť bojovať proti znižovaniu daní. Chcel by som vám položiť následovnú jednoduchú otázku. Myslíte si, skutočne, že je vhodné, aby sa posunila konsolidácia rozpočtov a to jednoducho je aktuálny cieľ dosiahnuť 3 3% schodok rozpočtov v roku 2012. Ďakujem pekne a teraz za EPP pani Karin Wortmanko. Ďakujem pekne, pán predseda Triše, že ste prišli dnes medzi nás a súčasňujete v parlamente verejnej diskusie je skutočne jasné, že tu máme nestabilitu na finančných trhoch a že to teda naďalej pretrváva a že Európa nenašla e, odpoveď na to, ako riešiť túto situáciu, ako riešiť problém deficitov. V súčasnosti zažívame situáciu, že toto vedie k znižovaniu hospodárskeho rastu a musím povedať, že ma prekvapilo, že nielen ste museli reaktivovať váš program nákupu dlhopisov, ale okrem toho ste museli poslať listy istým vládam na to, aby ste na nich zatlačili, aby vykonali potrebné rozpočtové reformy. Ako iste viete, parlament odviedol veľkú prácu v súvislosti s tým 6 balíčkom hospodárskych opatrení. Keď si pozriete, čo si myslí verejná mienka, je tu očakávanie určitých nových myšlienok, napríklad, že hospodárska vláda by mohla nahradiť ten 6 balíček a dôležité je, aby tam boli jasné pravidla, tak ako si to predstavuje parlament. Mňa by zaujímal váš názor. Nie je to iba môj názor, ale je to dôležité aj preto, lebo musíme jednoducho ukončiť tento balík v najbližších týždňoch a mňa skutočne zaujímajú vaše názory na túto oblasť. Ďakujem pekne a teraz za SND a Ani Podimata. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán predseda ECB, eh, viacerí rečníci, vy ste spomínali opatrenie 21. júla 2011 a hovorilo sa o tom, že to boli zásadné kroky, ktoré znamenali riešenie dlhovej krízy a bola to určitá reakcia, reakcia na krízu v Grécku. Od vtedy prešlo zhruba 7 týždňov týchto rozhodnutí, ale zdá sa, že to ešte niekde vo vzduchu. Sa pýtam, prečo? Mňa by zaujímalo, prečo tie rozhodnutia z 21. júla jednoducho nie sú implementované a neustále sa analýzujú, posudzujú sa z národného hľadiska. Sú tam určité národné podmienky, že sa postupuje takýmto spôsobom. Nehľadá sa tu cesta intergovernmentálneho prístupu a Jednoducho musíme si uvedomiť, že nesmieme podkopať tie rozhodnutia, ktoré sa prijali 21. júla. Myslím tu konkrétne určité členské štáty, ktoré požadujú určité záruky na to, aby sa zúčastnili druhého podporného programu pre Grécko. No a okrem tohoto aspektu a demokratického aspektu je tu snaha, ja to časom chápem, tu snaha požiadať určité zábezpeky, ale je logické, že parlament, ktorý dá súhlas na účasť v tomto programe, e, zadefinuje určité podmienky, ktoré by zahraniali túto participáciu. Takže sú tu vlastne tri piliere tohoto programu a mne by zaujímalo, že aké je to posolstvo, ktoré vlastne vysielame ak sa zhodneme na týchto programoch, ktoré sa spoločne vypracovali medzi Medzinárodným fondom, komisiou a Európskou centrálnou bankou. A musíme si uvedomiť, že je tu situácia, že kde niektoré štáty požadujú záruky predtým, ako zúčastnia toho programu, čo môže vlastne podkopať fungovanie tohoto programu. No a keď si pozrieme, čo napísal Thomas Freeman v New York Times, kde bolo uvedené, že Európska únia je na ceste k určitému zrúteniu. Nemusíme neustále opakovať to, že je tu kríza eurozóny. To vieme. No a musíme si pozrieť, kde sme boli pred niekoľkými mesiacmi a kde sme teraz. Ďakujem pekne. A teraz Filip Lambert menej zelených. Ďakujem pekne, Sharon. Vítam vás srdečne, pán predseda Triše. Európska centrálna banka sa tak povedz dostáva k hraniciam svojho mandátu a snaží sa takto podporiť stabilitu eurozóny. Stále sa hovorí o štátnych dlhoch a e, sú tu určité konkrétne podmienky, ktoré boli uvedené v tom liste. Musíme si uvedomiť, že tu nie je iba kríza štátnych dlhov, táto je samozrejme, okrem toho je tu je veľká kríza európskeho finančného systému, lebo tento systém e, prerástol všetky hranice, e, vlastne v rámci ktorých sa mal držať. Situácia, ktorá tu vznikla, e, vedie k tomu, že banky si nedôverujú, medzi, medzibankový trh nefunguje, Európska centrálna banka musí zasahovať. Neby zaujímali tie podmienky, na ktoré viažete vaše intervencie. Spomínali sa to už určité záruky a zábezpeky, tie kolaterály, ktoré požadujete. A mňa by teraz zaujímalo, aké podmienky e, uvalíte na banky, aby ste vlastne im poskytli pomoc. Nie sú potom, ale potom tieto banky príliš e, závislé od medzibankového trhu? To je niečo skôr také systémové. V Európe sa postupne uplatňuje Bazilejská dohoda 3 a vystáva tu otázka, či by vlastne nebolo zlé prísť určitou dietou pre európske banky, aby sa príliš, aby príliš nerástli, aby sa trošku stiahli a obmedzili na tie aktivity, na ktoré tu vlastne sú, aby financovali reálne hospodárstvo. Časť likvidity, ktorú vy poskytujete bankovému sektoru, sa vlastne používa na špekulatívne účely a nepomáha to reálnemu hospodárstvu. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Astrid Luling. Ďakujem pekne, pani predsednička vážený pán predseda Triše. Na úvod by som vám chcela povedať, že plne súhlasím s tým, čo povedal môj sused Werner Langen, čo sa týka vašej úlohy, ktorú, ktorú e, vykonávate od roku 2008. Komisia a rada sa vyznačovali skôr neprítomnosťou, neaktivitou a vy ste v posledných týždňoch vykonali veľmi dobré kroky. A teraz by som chcela položiť otázku, ktorá sa týka aktuálnej situácie. Ide mi tu o Európsky stabilizačný fond. Častokrát sa vyčíta politikom, že sú bezmocní voči trhom. Teraz sa vytvoril tento nástroj, posilnil sa a vlastne sa posilnil ešte na poslednom zasedaní rady. Je to dôležitý projekt, ale chcela by som sa spýtať, či nedáva zmysel ísť ešte aj trošku ďalej. lebo možnosť fondu konia, konať je závislá od finančného vybavenia tohoto fondu. Musíme si uvedomiť, že je tu aj inštitucionálne riziko a to si musíme uvedomiť. Je dôležité zabezpečiť to, aby fond stability eh, mal pravidlá, ktoré vytvorí spoločenstvo. To znamená, že nemôže sa opierať iba o medzivládnu úroveň, Ide tu o integrovanú menovú a monetárnu politiku a na to potrebujeme skutočne európske riešenie, európske pravidla, lebo ináč by to nemalo fungovať. To znamená, že skutočne potrebujeme povedať Európsky menový fond so spoločným prístupom, aby tu neboli nejaké separátne štátne záruky. A mňa by zaujímalo, či podporujete túto myšlienku, že by sa to celé malo vyvíjať smerom k Európskemu menovému fondu, ktorý by potom v, pos- v najbližších mesiacoch vyslal skutočný signál a ukázal celému svetu, že absolútne a rozhodne budeme obhajovať euro. Ak by sa to nerealizovalo, by ma zaujímalo, že prečo by sa to nemalo realizovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Astrid. A teraz mene ECR pán Epping. Ďakujem pekne pani predsednička, vážený pán Triše. E, v koncom oktobra vyprší vaše funkčné obdobie ako predseda Európskej centrálnej banky. Opustíte inštitúciu, ktorá získala veľké renome a veľkú moc v posledných rokoch. Počas vášho mandátu sa významne zmenila úloha Európskej centrálnej banky, nie v zmysle boja za cenovú stabilitu, ale teraz je to tak povedať posledná možnosť, posledné opatrenie a jednoducho teraz sa tu nakupujú e, dlhopisy e, s pochybným ratingom a vystáva tu otázka, či vlastne Európska centrálna banka sa nestala tým pádom určitou bad bank. No a teraz by som sa vás chcel konkrétne spýtať, o akú sumu ide v týchto súvislostiach. To znamená, že aké dlhové tituly z Grécka, Portugalska, Španielska a Talianska sa nachádza vo vašich účtovných knihách. Poprosil by som vás o kvantifikáciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz v mene EPP pani Rody Kraca. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán predseda Európskej centrálnej banky. Veľmi jasne ste hovorili o vašej úlohe, o ochrane eura, o cenovej stabilite a hovorili ste aj o pozitívnom imidži Európy, ako aj eura. No a nedávno pani Lagár sa zúčastnila medzinárodného semináru, kde mala prednášku a tam hovorila o odporúčaní v oblasti kapitálovej primeranosti pre európske banky a spomínala podobný finančný mechanizmus ako vy. Aký je váš názor na túto vec? Čo sa týka európskych trhov, súhlasíte s pani Lagarde? Prednedávnom sa hovorilo o dvoch významných greckých bankách. Hovorilo sa o tom, že by sa mala vykonať ich fúzia Hovorilo sa tu o finančných zdrojoch z Kataru. A ak sa to udeje, dojdu tam asi 2 miliardy, čo posilní likviditu týchto bank. No a pani Lagár povedala ďalšiu vec, a to je vlastne moja druhá otázka, že to riziko recesie je podstatne horšie ako riziko inflácie. To znamená, že je dôležité vykonať ekonomické opatrenia, ak chceme skutočne dosiahnuť hospodárske zotavenie v Európe. Mňa by zaujímalo, aký je váš názor v oblasti takýchto opatrení a či by sa to malo synchronizovať s tými snahami o oživenie európskeho hospodárstva. Ďakujem pekne a teraz mene SND pán Sanchez Presedo. Ďakujem pekne, pán Triše Ďakujem pekne aj za rýchle opatrenia Európskej centrálnej banky. Hlavnou misiou Európskej centrálnej banky je boj proti inflácii. V súčasnosti to nie je vlastne ten najväčší problém. Máme tu nízky hospodársky rast, hodnota eura rastie, preto inflácia nie je veľký problém. Momentálne naša mena je veľmi silná v porovnaní s konkurujúcimi hospodárskymi zónami No a čo sa týka e, úrokových sadzieb, hovorí sa o nižších sadzbách v roku 2013. Teraz sa hovorí o tom, že pani Merkel chce dokonca znížiť dane. Aký je váš názor na takéto uvoľnenie e, rozpočtovej politiky, keďže nie je veľa možností, ktoré by mohla vykonať e, politika. Čo sa týka reštriktívnych opatrení, to by znamenalo e, konať v oblasti rozpočtov, to mal vplyv na zadlženie. My chceme znižovať dlhové zaťaženie vlád, takže ako postav v tejto oblasti? Druhá, druhá otázka. Vy ste konali veľmi efektívne a rýchlo a keďže tu nie je žiadny iný mechanizmus, museli ste intervenovať v tejto oblasti a ja pevne verím, že túto úlohu niekedy v budúcnosti prevezme Európsky menový fond. Je jasné, že menová únia potrebuje úrokové sadzby, ktoré sú realistické. To znamená, že úroková miera pre jednotlivé členské štáty musí byť e, do určitej miery zosúladená. To znamená, že to pásmo nemôže byť príliš široké. No a orientovaný, iba čisto monetárne to nemôže zabezpečiť, preto je dôležité, aby sa konalo jednotne, aby sa konalo európsky v tejto oblasti. Ďakujem pekne a teraz mene Alde Oli Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán Triše. Otázka, s ktorou som konfrontovaný u nás doma, sa týka toho, kde sú vlastne tí politickí lídry v Európe, kde sú, schovávajú sa, sú, sú na dovolenke alebo niekde inde. Je tu nedostatočné politické líderstvo a to je vlastne podľa môjho názoru prekážkou rozvoja celej Európy. Musíme to riešiť a môžem vám v mene, v mojom osobnom mene aj v mene našej politickej skupiny pogratulovať. Mám dve otázky. Častokrát ste hovorili pán Triše v posledných rokoch, že máme spoločný osud v, v forme eura. A myslím si, že keď hovoríte o spoločnom osude, myslíte určite aj mňa a naš, našu krajinu. Ako iste viete, 10 členských štátov Európskej únie je mimo eurozóny a moja obava v tejto súvislosti je, že to, k čomu tu dochádza, je vlastne prehlbenie určitej, určitého predelu v rámci Európskej únie. Máme tu 17 členských štátov, a keďže videli sme, že tam nedostatočné líderstvo, netýka sa to samozrejme každého štátu, ale väčšiny, je tu určité, určité rozdelenie Európy a to má vplyv nielen na tých 17 štátov, ale týka sa to celej Európskej únie. Mňa by zaujímalo, aký je váš názor, keď sa váš mandát chýli k záveru. Vy ste vlastne vždy hovorili, že toto je náš spoločný osud. To bola prvá otázka, teraz druhá, tá sa týka mechanizmu, mechanizmov, o ktorých hovorila pani Luling. Dalo by sa to považovať za určitú formu solidarity pre Európu. Nie je to primerané, aby v tejto situácii celá Európa podporovala tento mechanizmus? Nepoložila sa táto otázka? Ja sa na to pýtam preto, lebo sú tu štáty mimo eurozóny, ktoré sa chvália, že sú vlastne mimo eurozóny, ale vlastne každý, každého sa týka to, čo v tu súčasnosti sa deje. A to sa týka aj vašej, čo, vašej krajiny, pani Bowles. Sú tu rozličné signály aj z vašej krajiny, to čo hovoril pán Osbor. Nebolo by rozumné otvoriť túto otázku, aby tu bola solidarita zo strany všetkých 27 členských štátov EÚ, aby sa konalo, spolupracovalo v rámci EFSF a ďalších nástrojov. Ďakujem pekne a teraz mene EPP, pán Otmar Karas. Ja, prezident, prezident, Vážený pán predseda ECB, dámy a páni, ten rozruch naznačuje, že vlastne sme v zložitej situácii. To, čo sa tu stalo, nie je žiadna hra. A vyžaduje si to skutočne vážny prístup. To znamená, že nepotrebujeme len viac národných opatrení a obranu národných záujmov, potrebujeme mať obsahový aj časový masterplán. Nemáme tu eurokrízu, ale máme tu krízu, ktoré súvisí s postupom niektorých politikov, ktorí prispeli k politickej nestabilite a táto politická nestabilita posilňuje nestabilitu na finančných trhoch. Preto si myslím, že by sme mali jednoducho vykonať to, čo sme zanedbali v minulosti. Volalo sa to svojho času Maastrichtská dohoda, kde bolo uvedené, že menová únia si vyžaduje politickú úniu. A to je vlastne náš cieľ. Po druhé, euro nie je možné riadiť ako na polovičný úvezok. To znamená, že predsedovia vlád a hlavy štátov to nemôžu brať ako takú okrajovú úlohu. Toto dnešné zasadanie je jasný signál toho, že vlastne v Európe chceme mať Európu občanov a že sme tu za europeizáciu sociálnej politiky, daňovej politiky, hospodárskej politiky. To znamená, že potrebujeme také mechanizmy ako menový fond. Áno, to by bol, na to potrebujeme e, sociálnu politickú úniu. Tým smerom musíme ísť. Tu nejde o euro, tu ide o to, ako bude konať Európska únia a ide tu o to, aby sa tu obnovila dôvera do, v to, že Európska únia dokáže konať. Preto sa vás chcem spýtať, čo myslíte tým, keď hovoríte, že ministri financí a predsedovia vlád hlavy štátov majú politickú zodpovednosť a musia prevziať európsku zodpovednosť za euro. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz v mene SND Edward Ciklune. Pán predseda, v začiatku krízy ste správne povedali, že nie je eurokríza, ale je kríza krajín, ktoré sú členmi eurozóny. Teraz však ale vyzerá, že je to presne opačne, že slabé hospodárstva sú práve tým, trpia tým, že sú v eurozóne. Musíme teda uznať, že samotná architektúra eurozóny je, je nesprávna a dokonca môžeme povedať, že ak členské, teraz môžeme hovoriť, že či alebo keby členské štáty to či ono, ale jednoducho silný systém jednoducho musí z, u, ustať niekoľko kopnutí Nož a tu sa minimalizuje e, zodpovednosť jednotlivých členských štátov. Nesúhlasíte s tým, že všetky tie návrhy, ktoré sa týkajú e, spoločných rozhodnutí v podstate nie je, otázk, nie je otázkou toho, že musíme tu jednoducho nájsť tú spoločnú zodpovednosť, pretože veľmi sa často sa tu hovorí o solidarite medzi členskými štátmi a bez toho, aby sme toto dosiahli, sa nedá ísť ďalej predsedajúca. Ďakujem pekne a posledný rečník za EPP je pani Marian Tyson. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani, pán predseda Trišem. Vy ste povedali, že záchrana eura nás nesmie stať Európsku úniu, ale ja by som chcela povedať, že niekedy sa naozaj bojím, niekedy naozaj nemôžem vôbec ani spať, ale myslím si, že nie som jediná. Myslím si, že európske inštitúcie musia robiť plno veľa návrhov a musia takisto aj tlačiť na Európsku centrálnu banku. Ja, mm, ja by som vám chcela chcela za vašu prácu poďakovať, ale čo sa týka národných eh, vlád a jednotlivých národných parlamentov, tí sa stále venujú len svojim vlastným záujmom. Eh, my sme už v rámci SISPEKu odhlasovali eh, určité opatrenia, ale jednotlivé členské štáty zase by chceli tieto veci pozastaviť alebo zabrzdiť Niektoré členské štáty chcú určité e, také alebo onaké opatrenia, takisto aj rôzne daňové opatrenia a podobne. A aj takisto je potrebné prijať spoločný orgán. Takže ja si myslím, že musíme musieť postupovať všetkými týmito opatreniami všetky tie opatrenia, ktoré tu boli prijaté. A keď to, všetky tieto opatrenia dodržíme, tak máme šancu tú situáciu zachrániť. E, po druhé, takisto je treba sa obrátiť na národné parlamenty, ktoré naozaj chcú e, spolutvoriť Európu, musia zase prijať svoju alebo dať na seba tú spoluodpovednosť. Thank you very much. Uh, there's been quite a lot of... Predsedajúca, ďakujem pekne. Viacero otázok sa prekrývalo. E, teraz využijeme aj všetkú prestávku, ktorú máme medzi dvoma e, diskusiami. E, ak to bude potrebné, dávam prípadne aj viac možností, keby ste vám podarilo to odpovedať za 10 minút. Predseda, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovolte, aby som povedal, že ja samozrejme nie som prekvapený za súčasnej situácie že som dostal toľko odkazov, toľko názorov a zároveň toľko otázok. Budem sa snažiť byť čo najstručnejší v odpovedaní na všetky tieto poznámky. Dovolte, aby som najprv povedal to, že Samozrejme, keďže som, v, som aj členom výkonnej rady ECB a tiež, kde sú členovia všetci predsedovia jednotlivých národných e, bank, a tak za tých všetkých by som vám chcel poďakovať e, za vaše názory a že tie slova, ktorými ste ocenili to, čo sme robili aj za posledné obdobie v lete, dovolte, aby som pripomenul, aj viacerí poslanci to spomenuli túto že našim primárnym mandátom je zabezpečiť cenovú stabilitu. Ale môžem povedať po vytvorení eura, že sa nám podarilo dosiahnuť cenovú stabilitu v rámci tej našej základnej definície. Samozrejme, že to si vyžaduje vysokú mieru dôveru, že je potrebné spoliehať sa alebo dôverovať tej inštitúcii, ktorá je za to zodpovedná, že robí to, čo má robiť. A ako viete, e, za 12 rokov sme boli stále pod 2% e, a my naozaj sa snažíme udržať e, naše celkové zaviazanie sa tomu, čo od nás žiada európska demokracia. A takisto by som to mohol povedať, že v rámci, každého štúd- v rámci každej štúdie, ktorú e, preskúmame alebo ktorú študujeme, vlastne je to odkaz, ktorý prichádza od populácie, od občanov. Um, a tých, osobitne tých, ktorí sú najzraniteľnejší, tá časť populácie od nás žiada predovšetkým cenovú stabilitu. Teraz, čo sa týka menovej politiky, musím povedať, že my robíme presne to, čo od nás vyžaduje tento cieľ cenovej stability. To znamená, aby sme takisto aj e, m, splnili očakávania. Nie je to teda protirečenie, že ekonomika musí rast a musíme mať zároveň aj aktívny rast zamestnanosti, ale my si myslíme, že to nejde proti sebe. Skúsme použiť tento lebo tento e, experiment, že keby sme, predstavme si, že by sme teda stratili e, tieto naše očakávania a potom by sme mali naše rokové sadzby, e, by sa, by, by sa zvyšovali ešte viac, pretože oni by vlastne tlačili to, tie očakávania trhu z budúcnosti a naši občania by boli vydesení z toho, že nemôžu sa spoliehať na momentálnu situáciu, ktorá, alebo, ktorá si udržiava svoju hodnotu lehotu a v podstate vo všeobecnosti by to vyzeralo tak, že eh, jednoducho by zaniklo množstvo pracovných miest. Takže my, keď chceme zabezpečiť eh, splnenie našej definície dodržiavanie inflácie pod, eh, pod 2 znamená, že musíme prispievať aj príslušnej prosperite eurozóny. V podstate to je presne cieľom Európanov. A čo sa týka samotnej likvidity, táto otázka tu vystala viacerokrát e, z vašej strany. Čiže aká je momentálna situácia? Sú k tomu dve poznámky. Jedna vec je, že vy, vykladiete, sú, idete buď príliš rýchlo a dávate príliš veľa likvidity bankám a dostatočne nekontrolujete svoje vlastné rizika a svoje vlastné prostriedky. To je jeden pohľad. A potom druhý pohľad by bol taký, že ste príliš ortodoxní, neposkytujete dostatok, ste prísni a nedostatočne doprevádzate alebo idete v súlade s krokmi toho vývoja ekonomiky. A v týchto otázkach sú podstatné čísla, pretože tu hovoríme stále o číslach. Keby som teda zobral celkovú súvahu systému, nielen, systém, nielen z ECB, ale vrátanie všetkých centrálnych bank eurozóny a pozrel by som sa na to, ako to bolo pred eh, začiatkom krízy, to znamená pred začiatkom týchto turbulencií, situácii. To bolo koncom júna 2007, ako je to dnes a môžem porovnať tieto čísla. V našom vlastnom prípade naša súvaha, e, nielen súvaha ECB, ale celého systému sa zmenila o 77 Súvaha federal, systému Federal Reserve e, sa zmenila o 226 teda v Spojených štátoch. Ehm, súvaha z e, Centrálnej banky Spojeného kráľovstva sa zmenila o 200%. A mohol by som ísť ďalej, len by som chcel uviezť, aby ste vedeli, že čo robíme. Čiže to, čo tu robíme, je to, čo si myslíme, že je vhodné, keď vezmeme do, situá- do úvahy súčasnú situ- alebo situáciu, aká je. A tiež musíme vziať aj e, do úvahy to, že musíme, sme sa uti- e, musíme urobiť aj určité neštandardné opatrenia, napríklad aj e, takisto využívať aj fixné sadzby. Ale ako vidíte z našich e, čísel, my sme to robili v rámci opatrení a s vhodným alebo príslušným posúdením toho, aké riziká môžeme teda na seba vziať a aké nie. Takže dovolte, aby som vás e, uistil, teda oba tábory, aj tých, ktorí sa mali pocit, že sme boli až príliš ambiciozní, alebo zašli sme priďaleko, aj tých, ktorí si mysleli, že sme zase nezašli dostatočne. E, toto je jednoducho vysvetlenie a za všetku, že všetky ručenia, ktoré vlastne my sme akceptovali, e, my sme požadovali opatrenia, takže je samozrejme, že sú aby sme znižili teda rizika, ktoré my e, prijímame. Takisto e, ešte by som chcel povedať, že teraz sme mali tie záťažové testy bank, všetko bolo verejné, všetko bolo zverejnené, všetko je kontrolovateľné, vrátanie detailov jednotlivých súvah jednotlivých bank. To je jedna vec. Druhá vec, e, my hovoríme, že my pravidelne každý mesiac žiadame naše národné, naše jednotlivé členské banky, aby teda posilňovali svoj, e, e, svoje súvahy. Dá sa to robiť rôznym spôsobom, bo dáte na bok e, vaše príjmy, takisto odmen- zabezpečujete príjmy z tých vašich bankových záruk a podobne. Ak je potrebné, môžete ísť na trh, aby ste si tam vykúpili vlastne príslušnú kapitalizáciu alebo vydávali ste dlhopisne a cenné papiere a podobne. Ale chcel by som jednu vec dôrazniť a urobil som to vlastne aj vo svojom úvodnom prejave. V rámci systému, Európskeho bankového systému ako celku je tu obrovské množstvo um, prostriedkov, ktoré sú v dispozícii, ktoré jasne e, naznačujú, že nemôžu byť jednoducho tu problémy s likviditou v rámci európskych bank, ktoré sú v tomto systéme. I keď áno, máme tu tie neštandardné opatrenia, ktoré znamenajú, že keď poskytneme likviditu úplne všetkým, plnej škále za fixnú sadzbu, ale na druhej strane máme veľké množstvo dostupných eh, bankových záruk, ako som povedal, že je to niekde od 13 do 14 eh, biliónov eur. Možno by som mohla ešte pripomenúť to, čo som povedala predtým k k SMP. SMP je v podstate postavené na dôvodoch menových, menových. Jednoducho musíme zabezpečiť, aby naša menová politika aby táto spoločná menová, menová politika vlastne bola rovnaká v celej eurozóne. Ehm, v celom Európriestore. To znamená, že keď trhy nebudú fungovať, budeme mať problém. A to, že finančné trhy, keď nefungujú, podľa nás to je zodpovednosť jednotlivých vlád. A ja som to veľmi jasne povedala aj predtým, pretože oni vydávajú svoje vlastné dlhopisy. Oni majú svoju zodpovednosť aj za e, hodnotu svojich vlastných cenných papierov samozrejme, že je to úplne jasné, že to je ich zodpovednosť a my si myslíme však, že existuje tu aj určitá kolízna zodpovednosť, pretože pakt stability a rastu je presne, respektíve presne na to bol určený, aby kontroloval to, čo sa dialo v rámci eurozóny. A explicitne to bol vytvorený na to ten pakt, aby sa povedalo, že my nie sme úplná politická federácia, ale podmienkou tak je to spoločnej meny je kontrola a dohľad ktorý bude musieť stáť nad týmito rôznymi fiskálnymi politikami. A to nie sú len e, otázky jednotlivých e, vlád, o ktoré tu ide, alebo ich postupy, to viete veľmi dobre. Takže tu je táto zodpovednosť. E, my sme v našich odkazoch jednotlivým vládam vždy úplne jasne sa vyjadrovali a jasne sme sa vyjadrovali hneď od úplného začiatku, aj keď v situácii, keď neboli žiadne napätia na trhu, kde jednoducho jednoducho e, e, Grécko malo peniaze ako Spojené štáty a jednoducho e, my sme my sme neuplatňovali B9 a parlament nepožadoval B9. A tak ani ja, ani naša eh, správna rada, keď sme teda museli eh, diskutovať o veľkých eh, štátoch v rámci eurozóny, my sme im hovorili, že idete zlým smerom. To bolo ešte v roku 2004-2005, že idete zlým smerom, lebo oslabujete túto eurozónu. Takže si myslím, že čo teraz máme robiť? Myslím si, že mali, my sme preskúmal situáciu a bola tu, je tu aj otázka zmeny menovej politiky. Myslíme si, že nemali by sme um, dovoliť a očakávame teda od jednotlivých vlád um, členských štátov, tak ako sa bolo rozhodnuté 24. júla, že tedy ducho e, príjmu opatrenia a kroky k tomu, aby same vytvorili kroky k finančnej stabilite v eurozóne. Teraz majú k tomu príslušnú kapacitu, majú možnosť e, zasahovať do sekundárneho trhu. Dovolte, aby som ešte doplnil k tejto celkovej otázke že je potrebné vrátiť sa späť k samotnej tej tomu objemu tých súvah, ktorý som spomenula predtým. Myslím si, že nedávno sme publikovali celkový objem zásahov, ktoré sme uh, uskutočnili v rámci tohto konkrétneho programu SMP. To bolo 115,5 eh, miliard od začiatku, takže to bola v rámci prvej epizódy toho SMP a to bolo počas niekoľkých eh, týždňov. Je to súčasťou celkového eh, pozorovania systému ako celku pretože toto nie je, ide len o ECB, tu ide o ECB a všetky e, národné centrálne banky, ktoré sú v eurozóne. Ďalej je tu veľmi množstvo, veľké množstvo rôznych opatrení boli preskúmané, alebo sa tu aj spomínali governance, teda ekonomické riadenie. Viacerí rečníci sa dotkli tejto témy, objavovalo sa to tam vo viacerých otázkach. A keďže vy viete lepšie ako ktokoľvek, existuje rokovanie, ktoré musí byť ukončené veľmi rýchlo. Voláme po veľmi rýchlom e, vyrovnaní. My sme tuto na strane parlamentu, alebo stanoviska parlamentu ja to chápem tak, že to, čo, no, na čom sa dohodli e, jednotlivé hlavy štátov, je, že aby sa zlepšila ich e, sa zlepšil ich vzťah ku ekonomickému vedeniu a riadeniu a aby boli oveľa bližšie k tomu, ako si to predstavuje parlament. Takže uvidíme, ako to dopadne. Ja nemôžem ani nahradiť vlády, ani parlament, ale ja som to takto pochopil. To je naozaj podstatné. A samozrejme, že keď diskutujeme o týchto otázkach eh, ekonomického, dobrého ekonomického riadenia, myslím si, že musíme okamžite zlepšiť eh, situáciu aj týmito šiestimi balíčkami. To je absolútne podstatné, to sa musí udiať. Nie dnes, je to absolútne urgentné a podstatné tak ako je zároveň aj súčasťou tejto podstaty pri implementácia všetkých tých opatrení, na ktorom sa dohodli hlavy štátov 21. júla. To, čo som povedal v Achene, je zajtra a aj pozajtra, kde sa volá po ďalších zmenách. Tu môžem povedať, že súhlasím s tými poznámkami, ktoré sa týkali toho, že, že to, čo je potrebné E, zmeniť pre zlepšenie ekonomického riadenia a správy vecí verejných, to musíme teda po, v tom ísť ďalej, pretože um, musíme si jednoducho urobiť e, rentgen tej dramatickej krízy, ku ktorej došlo v niektorých európskych štátoch je to kríza, ku ktorej jednoducho dojde, ja neviem, raz e, za 66 rokov. Je to jednoducho najhoršia kríza od druhej svetovej vojny a pevne verím, že to bude najhoršia, myslím si, že je to aj prvá, bola by aj najhoršia kríza ešte od e, prvej svetovej vojny, keby sme boli nezareagovali dostatočne rýchlo. Takže toto jednoducho je jav, ktorý pokračuje ďalej, ale obdhalil množstvo slabostí tak v Spojených štátoch ako v Japonsku, aj v Európe a z toho musíme vyvolať eh, príslušné um, poučenie a zabezpečiť tie štrukturálne zmeny a tak ako vlastne potom to aj e, rozmýšľali viacerí europarlamentári ale dnes musíme rozhodovať o tom, čo, o čom sa rozhoduje dnes. A musíme kryštalizovať to, o čo už bolo prejednané aj z hľadiska ekonomického riadenia, aj, aj z, do, z hľadiska toho, o čom bolo dohodnuté 21. júla. Neviem, či ešte mi môžete veľkoryso poskytnúť trochu viac času, ale ja som už naozaj prekročil ten čas, ktorý ste mi úctivo veľmi veľkoryso poskytli. Jednoducho musíme byť veľmi opozretní, aby sme teda neprekročili našu, e, našu, naše kompetencie. Žiadate od nás, aby sme zabezpečili cenovú stabilitu. To robíme. A keď aj teraz v tejto chvíli mám v rámci tejto krízy sme považovaní za dôveryhodný všetkými účastníkmi trhu. Aj v rámci, že postupujeme stále v našej línii, v línii našej definície, definície našej inštitúcie. A my sa ocitáme teraz v osobitných okolnostiach. Momentálne sa ocitáme vo veľmi ťažkých časoch, tak ako sa ocitajú ťažkých časoch všetky centrálne banky a všetky vlády. Ale my len prostredníctvom um, zodpovednosti z menovú politiku, čo je našou zodpovednosťou. Musíme jednoducho prijímať neštandardné opatrenia, ktoré jednoducho budú uh, platiť pre um, menovú politiku, aby sme takisto vyslali e, jednotlivým členským štátom v eurozóne, že je potrebné prijať tieto opatrenia, alebo aké rozhodnutia majú prijať, alebo aby žiaľ neprijali Takisto boli sme v kontakte s viacerými členskými štátmi, vyslali sme im príslušné odkazy, nenegociovali sme s nimi, poslali sme im jednoducho odkazy, a že keď chceme získať späť tu a napraviť e, našu reputáciu, ktorá bola podkopaná, tak podľa nášho názoru je tento postup ten správny. Ale my sme o tomto s nimi nerokovali, len sme im poslali takýto odkaz. A keď tieto, od, pri, tam, kde tieto pri, rozhodnutia boli prijaté, myslím si, že tí pochopili, že je to potrebné pre posilnenie našej reputácie a potom sme mohli prijali rozhodnutia, ktoré boli na báze toho, ako konali jednotlivé členské štáty. Ale to nebolo žiadne rokovanie s nimi, jednoducho my sme im poslali oznámenie, ako postupovať ďalej. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Um, Ďakujem pekne. Myslím, že minimálne raz sa ešte stretneme, ešte predtým, uh, ako odovzdáte predsedníctvo uh, novému predsedovi Centrálnej banky. No, budeme hovoriť e, aj o vašich nových úlohách. Ďakujem pekne. Teraz e, pristúpime k mm, veľmi kratučkej prestávke. V podstate to nebude ani prestávka a prejdeme k ďalšej časti našej schôdze hneď. Right, if everybody could begin to, to settle down so that uh, when I recover the minister, we can start. O malú chvíľku začneme. Všetci zaujímate svoje miesta, prosím. Máme tu významných hostí, prosím, preto už uzavrite svoje súkromné rozhovory. Prejdeme k oficiálnemu programu. everybody. Um, we are, as you know... Ako ste si všimli, máme trochu časový sklz, ale dúfam, že sa nám predsa len podarí stihnúť všetko, čo sme si naplánovali. Prechádzame teraz k druhej časti našej schôdze. Je to diskusia na tému obnovy dôvery na trhoch. Ide konkrétne o legislatívne inštitucionálne reakcie. Nepochybne viete, že tu máme medzi nami pána Jaceka Rostovského, pána ministra, ktorý zastupuje predsedníctvo rady polské predsedníctvo rady. Máme tu predsedu Euroskupiny Žána Kloda Junckera a taktiež komisára pre hospodárske a menové veci pána Réna. Toto bude poradie, v ktorom dostanú slovo. Nebudem opakovať žiadne vyhlásenie, ktoré som predniesla v úvode tejto schôdze dnes popoludní. Odovzdala som ich rečníkom v písomnej forme a preto bez odkladu prejdeme k samotným rečníkom. E, bolo by dobré, keby ste uvoľnili aj priestor. Pred e, predsedníckým stolom by bolo vidieť našich rečníkov. E, nech sa páči. Pán Rostovský, máte slovo ako prvý. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, dámy a páni. Je mi cťou aj potešením, že mám možnosť účastniť sa tejto diskusie v rámci polského predsedníctva rady priebehu leta sme boli svedkami rýchlosti, ktorou kríza dokáže prehlbiť a rozvíjať svoje rozmery. Je to kríza eurozóny, je to kríza Európskej únie, preto je mimoriadne dôležité, aby Európska únia a jej inštitúcie presne zanalizovali dôvody tejto krízy, tak aby sa nám podarilo nájsť vhodné riešenia problémov, ktorým čelíme. Ak dovolíte, spomenul by som na úvod predchádzajúcu časť tejto rozpravy za účasti pána Trišeta, predsedu Centrálnej banky tejto súvislosti by som rád uviedol, že kroky Európskej centrálnej banky v priebehu celého leta, najmä v auguste, podľa mňa bez pochyby, a hovorím to s plným vedomím zodpovednosti, že sa im podarilo takýmito krokmi zachrániť Európu a euro. Myslím, že akékoľvek pochyby zo strany Centrálnej banky by mohli, boli, mohli viesť k situácii, v ktorej by sme museli skonštatovať, že situácia je e, výrazne horšia, ako v skutočnosti naozaj je. Osobne som presvedčený o tom, že kroky, ktoré prijala Centrálna banka, boli vhodné a boli riadne v súlade s európskou legislatívou. Nie len, že boli legálne v čase, keď boli prijaté, ale boli taktiež nevyhnutné. Preto sa domnievam, že si musíme uvedomiť, túto skutočnosť a musíme oceniť kroky, ktoré, ktoré prijal predseda Európskej centrálnej banky. Myslím, že Európa čeli obrovským výzvam pre predseda vlády Polska Donald Tusk vo svojom vystúpení pred parlamentom jasne uviedol, že bez solidarity sa Európa nedostane z tejto krízy. Myslím, že sme toho svedkami aj dnes. Len 6 alebo 7 týždňov po tomto prejave predsedu vlády vidíme, že naozaj máme pred sebou rozhodnutie a voľbu. Na jednej strane je tu solidarita, na druhej strane pád celej Európy a eura. Isté, že táto solidarita si vyžaduje vhodné chápanie nášho záujmu. Krajiny s prebytkom si musia uvedomiť, e, o čo tu ide. Toto je ten bohatší sever eurozóny, ale taktiež je tu potreba reformy. A to si musia uvedomiť krajiny v južnej časti eurozóny respektíve krajiny, ktoré sa v súčasnosti ocitli v problémoch. Vieme, že toto je um, charakteristické pre solidaritu. Ak chceme niekomu pomôcť dnes, v blízkej budúcnosti, nám to budú musieť splatiť, a to aj s úrokmi. Okrem toho, táto solidarita nie je len v záujme tých, ktorí prijímajú pomoc, ale aj tých, ktorí poskytujú túto pomoc. six-pack, eh, teda ten balíček šiestich návrhov, považujem za mimoriadne dôležitý. Tento balíček šiestich návrhov teraz prerokovávajú Európske inštitúcie z pohľadu polského predsedníctva Európskej rady. Je dôležité, aby ďalšia integrácia, pretože všetci vieme, že je nevyhnutná, a to najmä na makroekonomickej úrovni. Táto integrácia je nevyhnutná pre všetky krajiny eurozóny. Takže táto prehlbená a ďalšia integrácia musí prebehnúť e, v duchu spoločenstva. Polsko, aj keď nie je členom eurozóny, vníma túto integráciu ako proces, ktorý musí sa odvieť práve na základe princípu spoločenstva. Musíme si však všetci uvedomiť, že kríza, ktorej dnes čelíme v Európe, je tak závažná, že ak európske inštitúcie, všetky tri, ak nebudú schopné dokázať na tomto príklade balíčka šiestich návrhov, že sme schopní vypracovať eh, veľmi rýchlo spoločné stanovisko a implementovať eh, tento six-pack čo najrýchlejšie. Tak, či sa nám to páči alebo nie, členské štáty budú musieť hľadať iné riešenia. Z voči tejto hrozbe, ktorej čili nielen eurozóna, ale celá Európa. Preto Polsko, ako členský štát, ktorý je hlboko presvedčený o tom, že metóda spoločenstva je správna, V tejto súvislosti by som rád zôraznil, že otázka Sixpacku bude litmusovým testom pre všetky európske inštitúcie. Bude to test toho, či sme alebo nie sme schopní využiť túto metódu na to, aby sme zakročili čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Ak sa nám to totiž nepodarí, tak nepochybne riešenia, ktoré budú na stole, nebudú riešeniami v duchu spoločenstva, pretože to bude znamenať, že metóda spoločenstva eh, by zlyhala v takýchto neľahkých časoch. Ešte by som rád doplnil jednu dôležitú vec. Priznajme si otvorenie, mnohí analytici, najmä na súkromných trhoch, tvrdia, že ďalšie úpravy E, ďalšie škrty očakávaného rastu, nielen na celostatej úrovni, ale na európskej úrovni, sa dajú očakávať. Preto by sme si nemali nič e, predstierať, nemali by sme podľahnúť takémuto klamu, že dôjde k takémuto spomaleniu ekonomiky. toto spomalenie bude výsledkom politickej neistoty, ktorá obklopuje celú eurozónu a celý tento balíček Sixpack. Podnikatelia, ktorí rozhodujú o tom, či budú alebo nebudú investovať do nových plánov, do nových eh, pracovných miest, eh, veľmi dobre vedia, aké sú hrozby, aké sú rizika stability Európy. Sú to hrozby, ktoré súvisia s tým, že Nie vždy rozhodnutia, ktoré boli prijaté, boli prijaté dostatočne rýchlo. Preto som presvedčený, že významnou časťou tohto spomalenia je nedostatok politickej stability, respektíve neschopnosti prijímať jasné a rýchle rozhodnutia v otázke integrácie. Sú to rozhodnutia, ktoré by posilnili eurozónu v otázke hospodárskej správy a taktiež vo veci posilnenia celej Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz prejdeme k predsedovi Euroskupiny, pánovi Junkerovi. Nech sa páči. Pani predsedníčka, vážený pán eh, predseda rady, vážený pán komisár, dámy a páni, vážení poslanci. Je mi potešením zúčastniť sa tejto schôdze po letnej prestávke. Aj keď pre mňa osobne to nebola príliš dovolenka, strávil som viac času na telefóne ako na pláži. Alebo tam, kde som pôvodne chcel byť. Na svojej dovolenke. Takže dúfajme, že v najbližších mesiacoch nebudem musieť pracovať až tak usilovne, ako som musel v priebehu svojej pôvodne plánovanej dovolenky. Snažíme sa opätovne nastoliť dôveru trhov. Je to našou povinnosťou a mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že rozhodnutia, ktoré prijímajú šéfovia štátov a vlád, respektíve ktoré prijali 31. júla, aby boli aj aplikované v praxi. E, to je vhodnejšie ako predkladanie nejakých nepremyslených e, ad hoc návrhov, ktoré sa môžu vysvetľovať rôzne. A to dokonca aj v radoch tých, ktorí sú medzi autormi týchto návrhov. Časť svojej dovolenky som strávil v Bavorsku,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 Ale, ako som už povedal, musíme sa snažiť, aby tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté 31. júla, aby naozaj sa naplnili aj v praxi. E, toto je stratégiou všetkých členov eurozóny. Budeme sa musieť tieto stratégii držať práve týchto rozhodnutí 31. júla. Musíme sa snažiť o naplnenie nástrojov finančnej stability A taktiež pôjde o budúce európske mechanizmy stability. Vytvára sa nový program pre Grécko. A tiež je tu otázka účasti súkromného sektora. Ďalej rozpočtového zmierovania a ďalších potrebných opatrení. Vytvorili sme nový program v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom a s súkromným sektorom v riešení tejto problematiky, ak Grécko naplní tento mimoriadný program, ktorý sme schválili, som si istý, že sa Grécku podarí dostať sa z tejto neľahkej situácie, ktoré ktorej sa práve ocitlo. Rozhodli sme, tak ako som to už naznačil na pôde vášho výboru, že znížime mieru poskytovania úverov pre Grécko. Vychádzame z toho, že budeme mať zhruba 3,5 aby sme týmto pomohli Grécku v ale taktiež predlžíme obdobie ktorom sa budú požiť, požiť, e, poskytovať tieto úvery Grécku, ide o obdobie 15 až 30 rokov. Um, a taktiež 10-ročné prechodné obdobie. Podarilo sa nám to presadiť relatívne ľahko na úrovni euroskupiny a aj na rade. Nový grécky program bude predstavovať 109 miliard eur. To sa pripočíta k tým 24 miliardám, ktoré ešte neboli e, celkom vyčerpané z tohto prvého programu. A chceli by sme taktiež poskytnúť rozpočtové požiadavky Grécka, tak aby bola k dispozícii dostatočná miera rekapitalizácie pre grécké banky a aby sa nám podarilo uh, uh, skúpiť dostatočnú mieru gréckého dlhu. To už samo o sebe by pomohlo v Grécku postaviť sa opäť na nohy. Je samozrejme nevyhnutné, aby grécké orgány implementovali všetky rozhodnutia a opatrenia a v priebehu septembra, respektíve v polovici, budeme mať stanovisko trojky ešte predtým, ako sa bude rozhodovať o šiestej platbe, ktorá by mala predbehnúť v septembri. Nepochybne viete, že sa diskutuje o ručení, o konkrétnych mierach ručenia a či na ní má vplyv tento grécky program. Je to téma, ktorá je veľmi aktuálna vo Fínsku. Ja nie som celkom nadšený týmto návrhom a taktiež nie som spokojný s bilaterálnymi dohodami, ktoré uzavreli viaceré členské štáty, fínske orgány, fínske vlády, zastupcovia fínske vlády nám poskytli, predložili túto požiadavku. Je to e, súčasťou fínskeho vládneho programu, vládneho vyhlásenia. Rada e, si je tohto vedomá a stanovisko bolo dosť e, chabé a to v tom duchu, že grécka strana a fínska strana majú právo nájsť bilaterálne riešenie tohto problému, ale zdá sa, že v praxi to nefunguje. Hľadáme teda iné riešenia a nemali by ste zdomnievať, že táto ťažkosť e, s otázkou ručenia nám zabráni naplňať rozhodnutia z 31. júla, pokiaľ ide o dnešnú schôdzu, Euroskupina pracuje na návrhu a dúfam, že všetky krajiny eurozóny podporia tento návrh. Ide o zapojenie súkromného sektora do tejto iniciatívy a vďaka tomu by sme získali zhruba 135 miliárd A pokiaľ ide o vypršanie dlhopisov medzi rokmi 2011 a 2020, tieto sa budú vymieňať za dlhodobo platné dlhopisy. Straty budú predstavovať 21 pre súkromný sektor e, pri súčasných cenách. E, niektorí e, si myslí, že to nestačí. Podľa mňa je potrebné vážiť takéto riešenie, ktoré sa nám načrtlo v prípade Grécka. A to s tým, že finančný sektor sa takto aktívne zapojil do tohto riečenia. Myslím si, že súkromný sektor naďalej bude znižovať grécky dlh o ďalších 12 Podľa mňa to stojí za to, to úsilie a mali by sme to vnímať celé pozitívne, o mnoho pozitívnejšie ako doposiaľ Flexibilita EVSF a Európsky mechanizmus stability boli posilnené. V piatok sme obdržali podľa mňa veľmi dobrú reakciu na návrh rozšírenia rozsahu pôsobnosti a právomoci Európskeho nástroja finančnej stability a očakávame, že v priebehu niekoľkých dní už bude na stole dohoda, ktorá e, sa týka Európskeho mechanizmu stability. Čiže všetko, čo súvisí s reformami v celej tejto oblasti zabezpečenia stability, finančnej stability a taktiež v rámci PSM e, bude už e, v papierovej forme. Myslím si, že už sme tesne pred dosiahnutím dohody, čo sa týka Írska. To musím povedať, že som naozaj veľmi spokojní s pokrokom, ktorý táto krajina zaznamenala. Eurozóna a značne trpí tým, že sa hovorí neustále iba o zlých správach. Sú to však aj dobré správy. Írsko, teda v oblasti konkurenceschopnosti síce výrazne kleslo, ale teraz už dohnalo polovicu tej úrovne, o ktorú prišlo. Portugalsko práve teraz spúšťa svoj vlastný program a, a aj to zatiaľ plinie veľmi dobre, veľmi sľubne. Toľko teda k správam z Irska, z Portugalska. Myslím si, že sú to dobré správy aj pre Grécko. Nepochybne trojka nám tiež odovzdá dobré správy. Čo sa týka hospodárskej správy, Mohol by som k tomu povedať e, mnoho, ale keďže už hovorím e, viac ako 10 minút, e, vyjadri sa k tomu až neskôr v priebehu reakcií na otázky. To je naozaj nádherné, že ja sa na niekoho úplne zapozerám a naozaj to funguje. Nech sa páči, teraz má slovo pán komisár Rén. Ďakujem. Ďakujem ti, Sharon, za to, že sa tak úprimne pozeráš Ďakujem aj za pozvanie na túto dnešnú schôdzu. Najskôr by som sa rád vyjadril k súčasným hospodárským vyhliadkám a k súčasnej situácii na finančných trhoch a potom by som prešiel eh, k niektorým témam, ktoré sú skôr legislatívneho alebo inštitucionálneho charakteru, ktoré súvisia s krízou. V priebehu letných mesiacov sme spolupracovali veľmi intenzívne, najmä s Žanom Klodom Junkerom a nebudem sa snažiť opakovať príliš mnoho z toho, čo povedal on k tejto téme, najmä čo sa týka dohody, ktoré sme pristúpili, dám priestor aj Ženovi Klodovi, aby aj on súhlasil v niečom so mnou. V prvej polovici tohto roka európske hospodárstvo E, sa naďalej obnovuje, aj keď e, nedávno sa toto obnovovanie spomalilo. Po e, výraznom raste HDP v prvom štvrt roku na úrovni 0,8 druhý čtvrt rok zaznamenal spomalenie rastu 0,2 a taktiež krátkodobé ukazovatele pre eurozónu naznačujú, že dôjde k ďalšiemu spomaleniu tohto rastu. Avšak musíme zohľadniť tú skutočnosť, že dočasné spomalenia nie sú nezvyklým úkazom v dlhodobom procese hospodárskej obnovy. Najmä toto spomalenie nie je prekvapujúce v období po kríze vzhľadom na eh, neustály priebeh finančných náprav aj vo súkromnom, aj vo verejnom sektore. Záťaž na finančných trhoch sa zvýšila v priebehu letných mesiacov a to naznačuje, že práve prechádzame paralelným výkonom na jednej strane finančných trhov a na druhej strane skutočného hospodárstva. Ja vnímam tento vývoj európskeho, európskeho hospodárstva tak, že finančné trhy a aj skutočné hospodárstvo sú teraz lepšie zosynchronizované a to vedie k tomu, že si robím naozaj veľké obavy o to, že by sa tieto finančné turbulencie mohli presunúť aj na iné oblasti a mohli by narušiť obnovu skutočnej ekonomiky a taktiež vlastne zamestnanosti. To ešte zvorazňuje eh, potrebu Ehm, zabráneniu e, takýchto výrazných turbulencií na trhu. Celkovo krátkodobá e, perspektíva rastu je o niečo nižšia v porovnaní s našimi výhľadkami z ehm, obdobia z jary tohto roka. a V priebehu septembra e, predložíme ďalšie stanovisko v tomto smere vzhľadom na situáciu v Grécku a taktiež vzhľadom na potrebu podporovať hospodársky rast a zamestnanosť, e, aké sú pred nami teraz možnosti v politickej oblasti. E, čo sa týka možností v makroekonomickej oblasti a v stimuloch, e, tam tie možnosti nie sú príliš veľké v mnohých členských štátoch. Podpora rastu, štrukturálne reformy, tie sú ešte o mnoho aktuálnejšie v tomto kontexte mali by byť súčasťou e, našej e, celkovej reakcie na túto krízu. Viacero členských štátov prijalo dosť významné rozhodnutia za posledných niekoľko týždňov a mesiacov, najmä čo sa týka fiskálnych reforiem, ale ešte sú potrebné aj ďalšie efektívnejšie štruktúrálne reformy, ktoré by podporovali udržateľný rast a vytváranie vracených miest. rovnako dôležité na zachovanie týchto podmienok eh, udržateľného rastu je potrebné eh, naplniť proces eh, finančnej obnovy. Európske banky sú mnoho lepšie kapitalizované v súčasnosti, ako boli pred rokom. Toto potvrdzujú aj zaťažové testy z júla. No ešte pred týmito testami Európskej banky zvýšili svoj kapitál o zhruba 50 miliard eur. Tie banky, ktorých kapitálové pozície boli príliš slabé na základe testov, boli vyzvané, aby v priebehu 6 až 9 mesiacov prijali potrebné opatrenia, riešenia na úrovni súkromného sektora, čo sa týka um, fúzií, ďalej ehm, zhromažďovania, imania a tak ďalej, e, to je nevyhnutné, ale ak chceme naozaj využiť e, aj účasť súkromného sektora, musíme podporiť aj tieto neľahké opatrenia, ktoré je potrebné urobiť. Európske banky však čelia veľkým ťažkostiam v získavaní financovania za posledné týždne. Proces rekapitalizácie európskych bank ešte stále prebieha. Očakávame, že aj ich okolnosti financovania sa zlepšia a že banky budú mať prístup k likvidite zo strany centrálnych bank, tak ako sme to zaznamenali už v priebehu tohto víkendu. Čo sa týka rozhodnutia z 31. júla, Jean-Claude Juncker sa k týmto rozhodnutiam vyjadril dosť podrobne. Ja by som sa rád sústredil na otázky, ktoré súvisia s hospodárskou správou. V procese hľadania nových riešení v hospodárskej správe by sme nemali zabúdať na to, čo sa nám už podarilo dosiahnuť, najmä e, európsky semester a reformy, reformy nariadenia o rozpočtových pravidlách a taktiež e, finančného dohľadu a taktiež e, mechanizmu stability, ale predovšetkým schválenie legislatívneho balíčka o hospodárskej správe. Toto bude e, dôležitý krok na ceste k posilnení hospodárskeho dohľadu a taktiež dohľadu na úrovni makroekonomických nerovnováh. Preto je potrebné naliehavo schváliť tento balíček, tak aby sme mohli prijímať eh, ďalšie potrebné opatrenia v oblasti hospodárskej správy. Toto je ten nevinutý základ, ktorý musíme vytvoriť na to, aby sme sa pohli ďalej a vyššie v oblasti posilňovania hospodárskej správy. Júlový summit vyzvala predsedu Európskej rady eh, za spolupráce s predsedom komisie parlamentu, aby predkladali návrhy do oktobra, ako zlepšiť pracovné metódy a ako zlepšiť, zefektívniť krizový manažment v eurozóne. Podľa mňa by sme mali hľadať najmä spôsoby, ako poskytovať eh, väčšiu jasnosť, zreteľnosť v inštitucionálnych oblasti, aby sme viac využívali metódu spoločenstva. Najmä musíme zohľadniť a musíme zvážiť, ako efektívnejšie eh, rozdeľovať eh, povinnosti a úlohy aj e, napríklad čo sa týka zloženia jednotlivých grémy na úrovni šéfov štátov a vlád, e, ministrov financí a tak ďalej, ale aj na úrovni pracovných skupín, e, ako napríklad euroskupiny a ako zlepšiť aj komunikáciu v týchto grémiách. Sú dosť veľké očakávania, ktoré sú zamerané na to, ako by eurodlhopisy vyriešili túto krízu eura Ukazuje sa však už teraz, že eurodlhopisy, nech by sa už zavedli v akékoľvek forme, by museli, museli byť spojené aj s výrazným posilnením fiskálneho dohľadu a politickou koordináciou. Toto by bolo e, mimoriadne dôležité na to, aby sme predišli zvyšovaniu rizika a zabezpečili e, dostatočné financovanie verejného sektora. To by malo priamy vplyv na fiskálnu suverenitu Viedlo by to k rozsiahlým rokovaniam v Európskom parlamente, Európskej rade a potom by sme museli zvážiť, či by členské štáty boli vôbec ochotné pristúpiť k takémuto postupu. V kontexte balíčka šiestich opatrení hospodárskej správy komisia e, v blízkej budúcnosti sa chystá predložiť správu o alternatívach a o technických e, podrobnostiach, ktoré sa týkajú eurodlhopisov, na tomto základe, ešte predtým, ako príjmeme ďalšie kroky, e, bude potrebné rokovať, aby sme našli e, spojné body a definovali ďalšie kroky do budúcna. Predseda Barroso vo svojom prejave o stave únie a predloží konkrétne návrhy o tom, ako by sa mohla rozvíjať táto oblasť hospodárskej správy a koordinácie. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na diskusiu s vami. Thank you very much. I've got the list of speakers here. We don't need to... Ďakujem pekne. Nechceme mrhať čas a pristúpme našim rečníkom a hneď menej PP, e pán Jean-Paul Gozes. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán minister, vážený pán komisár, som veľmi rád, že ste dnes prišli medzi nás a že chcete s nami diskutovať o kríze. Musím povedať, že je to odvážny krok a nechcem vás tu nejako nechceme vás tu nejako kritizovať, ale žiaľ musím povedať, že podstatne viac sa dozvieme z tlače ako priamo od inštitúcií. No a dnes napríklad bolo povedané, že sú tu určité udalosti, no ale konec koncov to nebolo pre nás nič nové, to musím skonštatovať. Takže takto sa majú veci a ja chápem, že bolo teraz dovolenkové obdobie, každý z nás tiež bol na dovolenke, možno iným spôsobom ju trávil ako vy. No a musím povedať, že áno, bola tu kríza, je tu kríza, je nutné ju riešiť. A keď teraz sa hovorí o tom, že no dobre, prečítam si noviny, aby som zistil, čo sa deje. Ja som to spravil tiež. Myslím si, že by bolo asi dobré, aby sme hovorili o spoločnom postupe spoločenstva. Vážený pán predseda, ja skutočne si vážim to, čo ste nám povedali, e, ako je nutné postupovať v oblasti balíčka o riadení. To znamená, že sa predložili určité návrhy, sú tu návrhy určitých opatrení. To je pre, pre nás ako poslancov dôležité, aby sme vedeli, ako konať v e, kríze. To, čo ste povedali, je zásadné. Ak parlament a rada chcú byť dôveryhodné, je dôležité, aby sa čo najskôr dosiahla zhoda o hospodárskej vláde. Je dôležité hovoriť nielen v detailoch a zaujímavých veciach, ktoré sa nedajú uplatniť, nie je dôležité okamžite vyslať správny signál. A na záver by som ešte chcel povedať, že musíme ukázať trhom, že existujú určité hranice a že jednoducho nie je možné, aby sa šafárilo tak ako doteraz. A jednoducho musíme povedať niektorým, že kasino sa skončilo. Samozrejme, Európa nie je osamotená, ale Európa musí ukázať, že sú tu hranice. A my vyžadujeme aj výsledky. Keď sa nás spýtajú, keď sa spýtate polnospodárov, či sú spokojní s, s e, dotáciami v Európe, povedia samozrejme nie. Nie je to prekvapujúce. No a musíme mať aj v tejto oblasti, napríklad polnospodárstva, jasnú politiku. No a to sa týka ostatných politik, napríklad rozpočtovej politiky. Preto je dôležité povedať to, že sú tu určité špecifické opatrenia, ak nejaké chýbajú, treba ich dopracovať, aby sme vedeli, ako postupovať v situácii, keď nejaký štát sa dostane do krízy a potom môžeme vybudovať Európsky menový fond a pomôcť takto k riešeniu krízy. Ďakujem pekne a teraz mene SAD, pán Udo Bulman, chcela by som pripomenúť, že sme v istom omeškaní, takže prosím vás, dodržte stanovený čas. Pán minister, pán Juncker, pán Rehn, som veľmi rád za to, že ste prijali našu pozvánku to, že je tu taký veľký počet účastníkov, poukazuje na to, že je to dôležitá téma, sme správne e, postupovali, keď sme chceli zvolať e, toto stretnutie. Je dôležité, aby sme vyslali signál. Ide o to, aby sme si povedali, čo vlastne má z toho vyplynúť z našej dnešnej diskusie. A pre mňa sú to dva jasné body. Poprvé, a to sa ukázalo vlastne aj v tomto lete, že tá metóda medzištátneho riešenia je, tak povediať, mŕtva. Už tu neexistuje žiadna možnosť výjsť z krízy ináč, ako posilniť Európsku úniu. Posilniť Európsku úniu znamená aj to, že tento parlament jednoducho bude mať iné postavenie. Je úplne jasné, že ak Európsky fond EFSF chce byť No, nástroj na úrovni spoločenstva. Ak by sme to boli mali v minulosti, by sme tu nemali vlastne tie problémy, ktoré tu máme teraz, kde jeden štát vedie bilaterálne rozhovory. Teraz tu nejde iba o to, či chceme viac Európy alebo nie. V minulosti sa hovorilo o tom, v minulosti bola situácia, kde štáty medzi sebou rokovali, teraz častokrát sa stretávajú doma, snažia sa riešiť situáciu. Mňa by zaujímalo, kedy vlastne e, konečne rada prelomiť blokádu, čo sa týka predaja nakrátko. To je blokáda, ktorú musíme prelomiť. Je dôležité ísť tou cestou ako parlament. Navrhol, aby sme stabilizovali trhy. Všetkých vás troch sa vás chcem spýtať, akým spôsobom chceme reagovať na e, tie signály stagnácie, lebo sú tu takéto signály, e, že takto sa vyvíja ekonomika, Nemeckou štiežne, hospodárskou lokomotívou, takže ako chceme dosiahnuť hospodársky rast, ak sa nebudeme zaoberať investíciami. Hovorí o tom aj pani Lagarde, ona vlastne je veľmi rozumná. To znamená, že musíme tu chcieť mať viac spoločnej Európy. Ak to nechce spoločnú Európu, nás nevyvedie z e, krízy a nejakých pár bilaterálnych samitov nám v situácii, ktorú tu máme, nepomôže. Ďakujem pekne a teraz mene Alde, pán Wolf Klinc dámy a páni, ďakujem pekne, že ste dnes prišli medzi nás a chcete s nami diskutovať. Minister zahraničných vecí USA Kissinger svojho času povedal, že nevie, ktoré je to správne telefónne číslo, keď chce s niekým hovoriť v Európe, keď chce dosiahnuť zhodu. Pri všetkých týchto otázkach, ktoré tu vyvstávajú, ktoré je nutné riešiť, je situácia následovná. Máme tu predsedu Európskej centrálnej banky, Euroskupiny, máme tu komisára, máme tu šéfa ECOFIN, máme tu rotujúce predsedníctvo, máme tu aj vlastne šéfa eh, hospodárskeho riadenia. Jednoducho toto všetko nestačí na to, aby jednoducho sa tu vytvorila tá dôvera, že sme na správnej ceste. Nesmieme veci komplikovať, musíme ich zjednodušiť. Prečo nevyužijeme tú šancu na to, aby sme spravili skutočný kvantový skok? Aby príslušný komisár mal viac kompetencií, tak ako sme to spravili v oblasti e, predstaviteľky pre zahraničnú politiku. Dôležité bolo, aby e, príslušný komisár mohol e, viesť zasadanie rady, tak ako postupuje pani Ashton. Prečo nedáme takéto možnosti komisárovi, aby sme vyjasli jasný signál navonok aby všetci vedeli, kto je ten správny partner na rokovanie. Myslím si, že tá cesta, ktorú sme sa vybrali doteraz, sa situácia nezlepší, ale bude nevyhnutné e, ešte viac sa zaoberať tým, ako dopadne hlasovanie, aj keď už v súčasnosti máme tú situáciu veľmi zložitú. Ďakujem pekne a teraz v mene ECR pani Swinburne, ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem pekne všetkým hostom, ktorí prišli medzi nás. Dnes vlastne tu máme diskutovať o obnove dôvery na trhoch. Ide tu o to, ako majú inštitúcie reagovať. Takže najprv by som chcela sa zamerať na to, ako reagujú trhy. 18 mesiacov sa tu už rieši tá grécka kríza a máme tu dlhopisy, ktoré majú výnosy 47%, potom tu sú dlhopisy, ktoré vynášajú 17 Portugalsko a Írsko. Tiež e, situácia je zložitá a jednoducho e, Španielsko teraz bojuje s veľkými problémami a je tu vlastne intervencia ECB. Preto by som chcela upremiť pozornosť na to, že experti na bondy hovoria, že situácia vôbec nie je pozitívna. Jednoducho sú tu určité možnosti, ako je možné znižovať a dlhové zaťaženie. Jedna vec je ich splatiť, čo je nemožné, druhá vec je platovná neschopnosť. No a jednoducho to je možnosť, ktorá od začiatku bola odmietnutá. Takže podľa môjho názoru tu oslovia prvá možnosť splatiť dlhy na to, aby to členský štát mohol spraviť. Potrebujeme mať veľmi dobre kontrolované výdavky, musíme hospodárskej rast, štruktúralne reformy a zdá sa, že tá aktuálna hospodárska politika, e, politika tu nie je taká, aká mala byť. Mm. A tie predpovede, ktoré tu sú, hovoria, že nebude taký rast, ako sa predvídalo. Sú tu potom aj problémy americkej ekonomiky. Preto by som sa chcela spýtať, že keďže tu nemáme dostatočný hospodársky rast, akú dôveru máte, že by národní politici skutočne mohli začať konať správnym spôsobom tak, aby presvedčili investorov o tom, že nový plán eurozóny môže fungovať, kde boli štrukturálne a fiskálne reformy a aby toto e, sa netýkalo eurozóny, ale presahovali hranice. Takže dôležité je vyriešiť štátne dlhy. Zároveň musíme si uvedomiť, že e, dôležité je aj to, ako budú reagovať, reagovať trhy a to niekedy rozlišuje medzi tým, či zisk, zvýťazíme alebo prehráme. A teraz mene zelených pán Lamberts. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem pekne všetkým našim hostom, ktorí dnes sem prišli. Ďakujem pekne aj za to, že ste v lete tak intenzívne pracovali a snažili sa bojovať proti kríze. To si skutočne vážime, aj keď nepodporujeme vždy všetky riešenia, ale ceníme si tú snahu. Jean-Claude Juncker, predseda Euroskupiny, dovolte, aby som položil dve otázky. 21%, to je miera zapojenia súkromného sektora. Keď si pozriem, ako sa to vypočítalo, je možné, že to vôbec nie je 21%, ale podstatne menej. No a oni dostanú predsa aj pevnú zábezpeku ako kompenzáciu za ich odvahu. Čo sa týka zapojenia bankového sektora, som veľmi skeptický a potom ešte ďalší bod, ktorý považujem za dôležitý. Je tu určitá možnosť, ako je možné stabilizovať verejné financie. To sa týka pre všetkým stránky príjmov. No a samozrejme tu sú rozličné reakcie, ktoré tu už boli vlastne pred letnou prestávkou komisia vravela, že je tu snaha zaviesť daň z finančných transakcií. Pán Juncker, chcem vám položiť túto otázku. Aké šance existujú podľa vášho názoru na realizáciu tejto myšlienky? A no, myslím skrátko hľadiska zavedenie v roku 2012 alebo 2013 aspoň v eurozóne. No a teraz ďalšia otázka boli tu prehlásenie francúzsko-nemeckého dua. Toto stretnutie tu bolo. A jedna vec upútala moju pozornosť a síce to, že v Nemecku a vo Francúzsku sa má dorovnať daň právnických osôb. Ako vy sa na to pozeráte ako predseda Euroskupiny? Možno, že toto nie je to správne miesto na diskusiu, ale bolo by dobre, keby e, sa viaceré štáty pripojili k tejto myšlienke, lebo viaceré naše členské štáty sú zájomne prepojené, takto by sa vytvorila daňová únia. A ja by som ešte chcel na adresu eurobondov povedať, pán komisár, predsa komisia tu má k dispozícii návrh, tu nejde o to, že by tu mal byť len nejaký silnejší monitoring. Podľa mňa toto je smer k federalizácii Európy. Ďakujem pekne. A teraz v mene GUE pán Čuntis. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dovolte, aby som začal procedurálnym komentárom. Je to trošku aj politická záležitosť. Hovoríme tu s komisárom, predsedom euroskupiny, predsedom rady. Neviem, kedy budem mať opätovne takúto príležitosť a som veľmi rád, že všetci ste prišli medzi nás na budúce by bolo dobré, a určite kolegovia, kolegyne budú súhlasiť, aby sme pozvali e, prezidenta Sarkozyho a e, kancelárku Merkel. Oni vlastne ako keby predsedali Európskej únii, oni obchádzajú dohody a takisto obchádzajú vlastne inštitúcie Európskej únie. To bolo poprvé. Teraz po druhé, v čase recesie, ktorá tu hrozí, ešte sme vlastne nevyšli z krízy a určite budete so mnou súhlasiť, pán Juncker, pán Rostovský, pán Rehn, ten problém, za ktorým stojí, ktorý vlastne spôsobil krízu, sú neoliberálne politiky a snaha znižovať infláciu, čo potom viedlo k negatívnym eh, vplyvom a vlastne došlo k torpédovaniu európskej ekonomiky a potom sme sa ocitli zrazu v Pozrite sa, čo sa deje v Grécku. Ľudia oslavujú tie udalosti 21. júla. No a pre niekoľkými týždňami príslušný minister hovoril o tom, že inflácia dosahuje 5% a nie 3,5%, ako sa pôvodne plánovalo. A musíme si uvedomiť, že grécka ekonomika je vo veľkých problémoch. Ja som vám poslal list a spýtam sa vás ešte raz, pán komisár Rein, čo vykonáme v tejto situácii, ako budeme postupovať. Jednoducho dôležité je konať rýchlejšie a myslím si, že potrebujeme aj to, aby sa pracovalo takým spôsobom, aby sa ukázala skutočná solidarita medzi ľuďmi a medzi členskými štátmi, lebo to je to, čo vytvára Európsku úniu a nie trhy. Nie je možné slúžiť obidvom stranám. To znamená, že je dôležité prijať opatrenia na to, aby sa riešila otázka špekulantov, ako aj trhov, lebo to je to, čo vlastne viedlo k e, bankovej kríze. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. No, ja tu mám osobne krízu s časom, ak budú všetci postupovať takto, ako ste postupovali vy. A teraz v mene EFD, pani Andreasen, a ešte predtým by som chcela zareagovať Nikolasa. Áno, sú tu niektorí ľudia, ktorí e, prijímajú pozvánky na naše zasadanie, niektorí nie. No, to bol, čo som chcel povedať. A teraz Marta. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pán Rehn, Je to otázka viery toho, že finančné trhy sú odpovedné za tú krízu, ktorú tu máme a krízu štátnych dlhov. Reakcia príslušných orgánov, ako je teda komisia a ESMA, keď sa teda zvýšili tlaky začiatkom mesiaca, postupovali tak, že zakázali, chceli zakázať celej Európe predaj nakrátko. To je určitý nástroj, ktorý sa používa na finančných trhoch a zakázalo sa takto eh, postupovať v oblasti eh, francúzskych a talianských bank, ktorých eh, hodnota výrazne klesla. Ak ja by som mala moje dôchodkové úspory investované v týchto bankách, nebolo by som rada. Chcela by som povedať otázku, či si myslíte, že ten, tento nástroj, tento zákaz bol efektívny na ochranu talianských a francúzských bank a či takýto nástroj je potrebný na obnovu trhovej dôvery. A teraz otázka na pána Junkera. Čo sa týka zhoršovania sa krízy v priebehu augusta a to, čo ste spomínali, ako sa skomplikovala dovolenka a e, ten verejný prieskum, kde sa ukázalo, že 70% obyvateľov Ír, Írska žiadajú odpustenie dlho, lebo jednoducho nevládu splácať svoje hypotéky, nedostávame sa do zložitej situácie, kde skutočne riešiť tú situáciu, tak, ako ktorá tu vznikla. To znamená, že by sme umožnili to, že tie banky, ktoré sú v problémoch, aby sa dostali do platovej neschopnosti a to by sa malo týkať aj členských štátov, ktoré nesplácajú svoje dlhy. Ďakujem pekne a teraz EPP, pán eh, Jose Maria eh, Margalo. Ďakujem pekne. Sharon. Prvé skonštatovanie ktoré o tom môžem hovoriť, je, že máme tu určitú inštitucionálnu architektúru a jednoducho tá zlyhala. Ide tu o centralizovanú politiku a rozpočtovú politiku, ktorá, ktorú, ktorú, mal, ktorú mal riešiť fakt rastu a stability. Verili sme, že to bude fungovať, ale nefungovalo to. Čo sa týka inštitucionálnej štruktúry, tak tá sa opiera o tri pravidlá, to nefunguje. E zákaz záchrany, aj to sa obišlo, zákaz zabránenia platovnej neschopnosti, to sa tiež obišlo a aj ďalšie opatrenia budú fungovať. Asi pred rokom náš parlament schvaloval viaceré správy, v ktorých sa uvádzalo, že e, je tu snaha riešiť bankovú krízu. Komisia reagovala pomerne neskoro a ten posledný návrh ktorý som videl, ma neuspokojil, lebo nie sú zohľadnené názory parlamentu. Preto sa teraz pýtam, čo by sme mali spraviť. Jednoducho sme pred zlyhaním, to si musíme uvedomiť. Čo sa týka spolupráce v oblasti hospodárskeho riadenia a rozpočtová disciplína, to sú tie veci, ktoré potrebujeme. No a teraz otázka eurobondov, ako aj tých projektových bondov, ako istý mechanizmus, ako mechanizmus záruk pre riadenie, ako aj prepojenie s disciplínou, vytvorenie stimulov na rast a tak ďalej. Náš parlament vypracoval tomu viaceré pozmeňujúce návrhy, bolo to veľmi zložité a my nechceme, aby sa tie e, dlhy spoločne zdieľali tak, že by to nebol podnet na šetrenie. Dôležité je samozrejme ale mať aj určitú pružnosť pri všetkých pravidlách. Vážený pán komisár, musíme sa opierať o základ, ktorý si ja podstatne ďalej a ktorý je dlhodobejší. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz v mene SED pán Dominiči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som sa zamerať na špecifický problém a tu apelujem na komisára Réna. Ide tu o rýchlosť, respektíve pomalosť reakcií. Jednoducho vždy zaostávame za udalosťami, vidíme, že jednoducho je nevinutné, aby sa zvýšila rýchlosť, je nutné, aby komisia pracovala iným tempom. Preto by som sa vás chcel spýtať, či Európska komisia je určitý think tank, alebo je to vlastne vládna organizácia, administratívna organizácia s kompetenciami, či vôbec Európska komisia dokáže konať rýchlejšie ako národné vlády, to znamená tak, aby ste prišli medzi nás do Európskeho parlamentu a tu hovorili s vašim spojencom. Dôležité je mať jasný plán, dôležité je mať určitý, určitú cestovnú mapu, ale nesmie to byť opakovanie toho, čo to už vlastne máme. Treba viac rozhodnosti, viac odvahy, to je to, čo potrebujeme. Jednoducho nie je možné v mimoriadnej dobe poskytovať bežné odpovede, bežné reakcie, čo sa týka eh, rastových prognóz, tie musíme mať aj na európskej úrovni, musíme to mať nové nástroje, musíme reagovať na dlhovú krízu a podľa mňa to všetko máme k dispozícii. Preto sa chcem spýtať, vlastne aký by malo zmysel pokračovať tej práce, ktorú tu vykonáva Európska komisia. Dobre, teraz otázka na pána Junkera, možno je trošku naivné. Ak teda dochádza k samitom, prečo vlastne je to tak, že na konci samitu nie je snaha presunúť tie úlohy na nejakú komisiu alebo pracovnú skupinu, aby tu bol jasný výklad záverov samitu. A iba tie osoby, ktoré tam vlastne eh, by boli, pracovali, by mohli sa vyjadrovať týmto záležitostiam. A teraz menej PP pán Markus Ferber. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. E eh, ja tu mám dve otázky na našich rečníkov. Chcel som sa spýtať, koho by sme mali ešte pozvať. Máme pozvať aj pána Van Rompoja, ak by sa implementovalo to, čo sa dohodlo svojho času v Paríži. No a na druhej strane tu potom máme 17 národných parlamentov a všetky tie problémy, ktoré sa týkajú ratifikácie, práve zažívame z hrozou to, čo sa deje vo Fínsku, kde musím povedať, skutočne ak začneme E, so zabezpekov štátnych dlhopisov, tak prajem príjemnú zábavu. Ak takto budeme diskutovať aj o štátoch, ktorí majú rating AAA, tak jednoducho to by bolo podstatne horšia situácia, ak by všetky dlhy mali byť takto zabezpečené. Z toho vznikne úplne nová diskusia, podstatne zložitejšia a potom je tu ten demokratický problém, ktorý tu máme a síce ide o to, ako je možné E, príjmať takéto dohody súverených štátov, ktoré musia potom potvrdiť aj e, národné parlamenty týchto štátov. To je úplne nový problém. Podľa mňa e, maximálne 4 ľudia mali rozhodovať o vývoj eura. Šéf euroskupiny, príslušný komisár, predseda Európskej centrálnej banky a pre mňa zamešne niekto za, za radu. A tak by to malo byť. Jednoducho čo sa týka dolára, tam to tak funguje. V minulosti, ešte keď sme mali euro, to fungovalo tiež tak. Jednoducho v minulosti e, nemecká Bundesbanka sa snažila posilniť v polovici 90. rokov francúzsky frank vykonal obrovské operácie bez toho, že by do toho bol zapojený parlament a bolo, bolo rozumné vykonať tie kroky, aj keď operácie boli stratové. Jednoducho, takto to je. A potom ďalšia vec, ktorá ma zaujíma, pán komisár, kladím si otázku, akú úlohu zohrá vlastne komisia. Jednoducho neakceptovateľné, že téma eura je prenechaná čisto členským štátom a čo sa týka hospodárskeho približovania, to, kde sa nezdá, že by boli problémy, jednoducho vidím, že na to sa nereaguje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz mene Alde. Pán Karl Haglund, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dámy a páni, srdečne pozdraví z Fínska. Skutočne veľmi zaujímavá diskusia prebieha v našej krajine. Povedal nemecký kolega, že to je hrozné, ja chápam prečo. Ehm, ja som mal tú nepríjemnú úlohu vysvetliť verejnosti, prečo ja nesúhlasím s požiadavkami mojej vlastnej vlády. Bolo to zložité, no ale myslím, že sa mi to podarilo. Myslím si, že je tu veľmi silná verejná mienka, že euro nebolo vytvorené pre solidaritu, že to bolo vytvorené z iného dôvodu. A toto je situácia jednoducho, kde tu nemáme dôveru a preto tu nie je žiadna solidarita. Toto je situácia, v ktorej sa nachádzame z politického hľadiska a takto vznikla aj situácia, kde napríklad fínsky parlament má určité neprimerané požiadavky, ktoré sa týkajú iného štátu eurozóny. Je to môj osobný názor, a som ne, v nezhode s, s veľkou časťou nášho parlamentu. A by ma zaujímalo, čo na to by mohol povedať pán Juncker. Mňa by zaujímalo, čo by povedali naši eh, hostia, aký bol vplyv fínskych požiadaviek. Určite by to bolo negatívne pre budúcnosť gréckého balíčka. To je prvá vec. A teraz k tomu 6 balíku. stručne. Som veľmi rád, že pán minister Rostovský povedal, že je vašou prioritou presadiť tento 6 balík a súhlasím s komisárom Rejnom, že sa nám podarilo dosiahnuť určité výsledky, ale musíme si uvedomiť, že aké sú tie hlavné dôvody, prečo nemáme tento balík, to je jednoducho preto, lebo niektoré členské štáty nechceli revidovať svoju politiku, nechceli revidovať rozhodovanie na úrovni rady. A ja si myslím, že by sme si mali uvedomiť, že tu ide o princípy a ide tu o veci, ktoré je nutné riešiť konštruktívnym spôsobom a ja si myslím, že parlament doteraz postupoval veľmi, veľmi konštruktívne a bolo možné nájsť riešenie, aj keď ja nevidím dôvod, prečo by sme mali príliš tlačiť, ak rada nemá záujem. No a nechcem vyčerpať nejako veľa času Vieme, že tu boli bilaterálne stretnutie bez nejakých veľkých výsledkov. Ďakujem vopred za tieto odpovede. Karol, toto bolo ti veľmi nepríjemné. No a teraz menej e PP. Určite to bude stručnejší riečník, rečník, pretože je to žena, je to pani Karin Wortmanko. Nech sa páči, ďakujem pekne. To, o čom chcem hovoriť, je vlastne podobné ako to, čo hovoril predrečník. Ja som bola spravodajkynia pre pakt rastu stability o revíziu. Bola tu snáha dosať rýchlu zhodu s radou a v záveroch rady z 21. júla pre mňa to bol určitý signál nádeje. Bola tu snaha, aby sa čo najskôr ukončil ten balík a vychádzam z toho, že členské štáty budú podporať polské predsedníctvo na to, aby sa dosiahlo, dosiahla zhoda s parlamentom dnes vlastne už o tom hovoril predseda Triše, hovoril, že podľa neho rada je ochotná sa priblížiť stanovisko Európskeho parlamentu a bolo by pekné si vypočuť potvrdenie od zástupcu polského predsedníctva rostovského, či skutočne je tu takáto ochota dosiahnuť zhodu. Chcela by som vás ubezpečiť, že táto prebiehajúca dlhová kríza nás o to viac ešte presvedčí, že potrebujeme mať efektívny spôsob hlasovania, ktorý zabezpečí to, aby všetky členské štáty naplnili svoje záväzky, čo sa týka udržateľných verejných financií, či už ide o malé štáty alebo veľké štáty, či ich očakávajú ďalšie rok voľby alebo nie. Bez na to, či ide o pána Leterma, pána Sarkozy alebo pani Merkel, všetci musia splniť tie záväzky. Samozrejme sme veľmi radi, že rada akceptovala ten systém otočenej väčšiny v súvislosti s makroekonomickým dohľadom, ale Samozrejme, to, čo tu chýba, je ešte zapracovať toto paktu rastu a stability, takže môžeme očakávať nejaké veľké pohyby v najbližších týždňoch. Pevne verím, že áno. Ďakujem. Ďakujem pekne. Musíme počkať ešte na to, kým ukončíme celé kolo a potom dostanete odpoveď. Ďakujem pekne pani predsedníčka. Iste by bolo nevyhnutné ešte raz sem pozvať predsedu Trišeho, aby prišiel do výboru pre systémové rizika, lebo sú tu určité krízové signály a jednoducho e, sme to pozorovali v priebehu tohoto zložitého leta. Pán predseda Juncker, vy ste povedali, že sa mne páči to, čo robí Fínsko. No ale ako je možné, že vôbec tom, že mohli takto postupovať? prečo komisár Rehn alebo predseda komisie Barozo nemohli zasiahnuť a nemohli jasne povedať, že jednoducho to je v protiklade s dohodou z 21. júla. Ako je možné, že po 21. júli eh, že 21. júla mohla pani Merkel povedať, že sa schválil Marshallov plán pre Grécko. To jednoducho nebolo. 21. júla sme videli, ako klesli trhy, a jednoducho to nie je problém neistoty, čo sa týka prijatia toho pravidla, toho pravidla, ktoré prijala francúzska vláda, tu ide o investície, ktoré sa týkajú obnovenia hospodárskych aktivít a oživenia konjunktúry. No a potom k príspevku komisie tomu, ako prispeli k tomu samitu 21. júla. Keď sa, som sa na to pozerala detálne, som bola prekvapená. prekvapená. Možno, že e, som to pochopil nesprávne, ale podľa mňa to bolo zopakovanie e, návrhu, ktorý sme tu už mali v minulosti. Takže je dôležité si uvedomiť, čo vlastne chceme dosiahnuť, akými prostriedkami. To, čo sa schválilo, nebá Marshallov plán, nie je to žiadny program na obnovu konjunktúry. No a potom ešte posledná otázka. hospodárska riadenie. Máme tu rozličné texty, spomínal sa európsky semester. Skutočne ste pevne presvedčení, že po udalostiach tohoto turbulentného leta je možné vychádzať z toho, že to, čo tu máme v súvislosti s európskym semestrom, že to je dostačujúce, prezident Sarkozy a kancelárka Merkel prečo nemôžu sami rozhodovať? Prečo je to vaše odpovednosti? Ďakujem. Uh, thank you very much. I'll answer... Ďakujem pekne. Môžem zodpovedať eh, otázku pani Bervanš eh, eh, z hľadiska pozvania pána Triše, ako šéfa ECB, e ale my sme vlastne ho pozvali na dnes, aby nám, pretože má iné stretnutia a a my budeme potom mať ešte ďalší menový dialog aj s ním. Takže teraz za EPP Werner Langen. Dank, Frau Vorsitzende. Äh, wenn man, äh, pekne, pani predsednička. Keď si zanalizujeme, kde boli vlastne tie problémy na trhu, tak podľa môjho názoru poprvé vlastne je to ten problém v USA, to riešenie ohľadne e, rozpočtu, potom rating amerických dlhov, potom ten zbytočný list e, predsedu komisie, ktorý tiež spôsobil turbulencie a potom vlastne sú tu tie špecifické dohody medzi Gréckom a Fínskom. To sú tri skutočnosti, ktoré počas leta jednoducho akceptovala Európska komisia. Musím povedať, že ak budeme takto ďalej pokračovať, tak tie štáty, ktoré jednoducho zdieľajú e, veľkú časť tých záruk, nebudú spolupracovať. Je nutné myslieť aj na parlamenty tých štátov, ktoré potom musia prevziať zodpovednosť. No potom pani Wortman Kohl vlastne jasne povedala a pán e, Rostovský, my sme vlastne už prišli s tou ponukou, eh, čo sa týka paktu rastu a stability, mali sme eh, podporu komisie, pán Juncker tiež s nami súhlasí, Nemecko a Francúzsko to zablokovali a teraz tá otázka skončila vlastne u vás. To znamená, že sadnite si s parlamentom, poďme spolu a obstojíme v tej, v tej mocenskej skúške. Je tu o to, že ak tu nie je ochota ustúpiť v tých veciach, ktoré sme predložili, tak sa nedostaneme ďalej. Na ďalší bod, tá diskusia o eurobondoch, to, tá diskusia, ktorá prebiehala v lete, podľa môjho názoru môže mať spoločné dlhy iba vtedy, ak zmeníme zmluvy, a to je program na 2-3 roky. Potom, ak tu budú príslušné podmienky, môžeme sa nad tým zamýšľať. Jednoducho nestačí iba vymenovať ľudí do určitých funkcií, musíme do dať pakt rastu a stability so všetkými záväzkami a to preto, aby to obstalo aj pred Európskym súdnym dvorom. To sú tie dimenzie, v ktorých musíme myslieť. Podľa môjho názoru nejde tu iba o diskusiu, ktorú spôsobil USA. Pani predsednička, aj vás musím kritizovať. Vy ste sa zamiešali do toho bez kompetencií, bez zasadania a bez toho, že by ste boli členom eurozóny. Jednoducho toto sme zapričinili aj my všetci. A preto jednoducho, no však by ste to povedali tak jednoducho, nie všetci, ktorí sme pozvali, prišli. Ja si myslím, že tí traja, ktorí ste pozvali, prišli a sú to tí správni. Povedzte, koho ste pozvali a kto odmietal ponuku. Barozo alebo kto to bol? Jednoducho nemôžete tak jednoducho reagovať na otázku kolegu, že mali sme pozvať Sarkozy a Merkel alebo niekoho iného, možno svätého Otca a potom vy tak jednoducho poviete, že no, nie všetci prídu, ktorých pozveme. Ja by som chcel vedieť, koho ste pozvali. Ďakujem. Uh, Nuž, ja som pozvala aj pána pán Rompoja, ešte v minulosti som pozvala takisto aj ministrom financí Nemecka, aj Francúzska. A napokon prišli na stretnutie koordinátorov, ale neboli ochotní prísť na rokovanie e, z našho výboru, takže bola všeobecná pozvánka. Určite môžem pozvať aj ďalších ale oni si možno, že budú myslieť, že či to bude tá správna úroveň, na ktorej majú oni reagovať. Ďalší zo skupiny SND je pán Gianni Piteva. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. tri veľmi stručné otázky našim hosťom. Prvý, teda tá, tá pomalosť e, a tvorba politiky a slabosť tvorbenia politiky, to je ešte horšie než špekulovanie. A spôsob, akým vlastne sa to celé rieši, je riešenie tou medzivládnym spôsobom, pretože v podstate musíme jednoducho robiť to tak, ako to robí Európsky parlament, jednoducho spolupracovať spolu. Aj komisia tak musí robiť. Potom ďalšia, druhá FSMF. Musíme jednoducho dosiahnuť čo najskôr dohodu k ekonomickému riadeniu. To je v poriadku. Ale k tomuto potrebujeme aj harmonizovať tento text spolu s ostatnými textami, ktoré sa týkajú ekonomického rastu. Pretože prešlo množstvo mesiacov, ktoré poukázali, že čisto riešiť ekonomické riadenie z pohľadu E, z pohľadu len čisto ekonomické riadenie bez rastu, to je o ničom. A potom ďalšia otázka, ktorá sa týka eurodlhopisov. To nie je len nejaký ďalší politický futbal, to je jediná cesta dostať sa von z tejto krízy. To je jedine tým pomocou eurobondov to dosiahneme. Ale kým e, doktori budú študovať, pacienti zomru. Takže vy, pán komisár Rehn, aj predseda Barozo, vy by ste boli no, užitočnejší pre Európu a váš príspevok Európe by bol oveľa lepší, keby vy ste teda začali um, bojovať za tých uh, Takže jednoducho musíme e, zabrániť tým haváriám, pretože niektoré z nich môžu byť naozaj veľmi vážne. Predsedajúca, ďakujem. Ďalší rečník je tu za zelených, ale Paskala nevidím, takže Sven môžeš e, zastúpiť. ja, ja by som chcel sa dotknúť niekoľkých otázok alebo nastoliť niekoľké otázky. Prvá, ktorá sa týka otázky eurobondov, eurodlhopisov. Ja som si nebol istý, že či som dobre pochopil to, čo ste povedali, pán Reň. Preto moja otázka teraz je, či čo, budete teraz niečo skúmať, budete vyšetrovať, ale urobíte nejaký návrh. Povedali ste, že budete žiadať o prešetrenie a potom požiadate jednotlivých e, zúčastnených stran a potom čo si navrhnete. Samozrejme, že váš návrh bude závisieť od toho, e, alebo si môže, že bude vyžadovať ďalšie zmeny v modeli e- ekonomického riadenia, z toho, čo som pochopil, čo ste povedali. Ale sú tu aj určité e, jasnejšie vyjadrenia e, z hľadiska e, konkrétne, ktoré sa týkajú eurodlhopisov. Potom ďalšia otázka. Myslím si, že problém rastu v eurozóne a viaceré možnosti rastu sa teda znižujú, alebo počet možností sa neustále znižuje, možnosti rastu a jednotliví zúčastnení hráči nezačnú postupovať nejakými E, alebo sa nevzdajú určitých privilégií, tak to bude horšie. E, aj moja krajina tiež vidí, že nestačí povedať druhým, že musí a oni šetriť, ale zároveň je treba zabezpečiť aj určitý pozitívny vývoj do toho systému, čo chýba. Keď e, sa dívame na vašu krajinu, pán Jean-Claude Juncker, myslím si, že vy ešte vždy boli veľkým podporovateľom väčšej európskej integrácie. Ja, ja zdieľam vašu, vaše úsilie, ale nie bolo by teraz práve e, teraz pre vás vhodnou príležitosťou navrhnúť fiskálnu úniu. To by bolo naozaj z Luxemburska veľmi vynikajúci silný návrh. Takže teším sa, aký návrh pripravíte pre budúcnosť, ktorý bude rovnako ostrý, ako aj kritický, tak ako ste poukazovali prestom na iné krajiny. Predsedajúca, nuž, e, uniká nám čas teraz za skupinu PP. Pani Sarasaja, tak ako povedal pán Ga- Ga- Haglund, e, ja som tiež z Fínska. E, tak ako povedal pán Juncker o svojej otváracej reči, že táto dohoda, e, ktorá o ktorú spožiadalo Fínsko, že to akceptovali všetky ostatné členské štáty, ale teraz sa zdá, že ako keby necelkom bolo jasné, že čo vlastne bolo akceptované a potom viaceré členské štáty tiež chceli mať podobnú dohodu, akú si plánovalo Fínsko s Gréckom a vy, pán Juncker, tiež ste povedali, že nie sme Ehm, zďaleko od riešenia alebo nájdenia riešenia tohto problému. Ja by som teda chcela vedieť, že aké riešenie máte na stole. Keby ste nám mohli niečo o týchto riešeniach povedať. Ehm, tiež by som sa pána Réna chcela spýtať, pretože vo Fínsku mali sme veľmi hektickú diskusiu, že či komisia vôbec bola dostatočne dobre informovaná o, tomto, o tejto dohode Fínska. E, s Gréckom o zárukách. Takže boli ste dobre informovaní, alebo nie, a čo vlastne bolo tom nedorozumením, pretože vo Fínsku to už e, vyzerá tak, že to takmer stálo našu vládu dôveru. Takže chcela som vedieť, že čo ste vedeli. Potom čo vy viete o tej dohode eh, v jednotlivých súkromných eh, alebo súkromného sektoru, že teda znížia alebo skrátia um, dobu splácania dlhov zasa ako keby je nejasné, že koľko vlastne takýchto veriteľov je ochotných ehm, zmeniť ehm, teda dobu splácania, teda, že koľko bank sa chce zúčastniť e, tohto plánu e, e, reštrukturalizácie dlhov predsedajúca. Ďakujem ďalšou rečničkou je pani Vicky Ford. Chcela by som pripomenúť, že chceli by sme skončiť o pol 7. Takže keď chcete nejakú odpoveď, tak musíte byť stružní. Ďakujem. V mojej, v mojej krajine nielen sme svedkami veľkej prchavosti trhov, ale aj situácia sa zhoršuje aj priamo na uliciach. A keď e, si e, politici nie sú schopní vyriešiť situáciu, tak e, v podstate e, E, ľudia vlastne vychádzajú do ulic a podporujú ich, potom ich ostatné e, susedné štvrte a potom ich e, budú podporovať v týchto pouličných nepokojoch ešte aj politici. No to je posledné, čo chceme. Čiže my musíme zabezpečiť e, tú dôveru predovšetkým na trhoch. Nuž, e, ekonomický balíček je veľmi dôležitý a všetko toto je dôležité, ale nie také dôležité ako zabezpečenie fiskálnej stability, pretože áno, toto je čistá kríza dlho, dlhov a keď chcete sa dostať z toho, tak um, konkurencieschopnosť je jediným cestou, jedinou cestou, ako sa z toho dostať. Niektoré z tých návrhov, čo som počula dnes, čo sa týka daniu a pod, daní a podobne, neviem, či to by, by bol nápomocné. Ďalej, čo sa týka záťažových testov bank, e, boli transparentné, ale nevrátili ako si tú dostatočnú dôveru v banky, čiže jednoducho potrebujeme viac e, investovať e, do takých bank, kde bude vlastne nulový kapitál tým najhorším modelom. Potom tam ak, takisto by bolo treba aj zabezpečiť aj prenasledovanie takých predstaviteľov, ktorí vlastne v, v, v, spôsobujú prakticky e, kriminálne postupy a takisto je treba zabezpečiť eh, tú eh, infláciu oveľa nižšiu než 2%, pretože 2% inflácia v podstate v skutočnosti je oveľa vyššia. Takže a to potom má veľký vplyv na príjmy občanov. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz e, za EPP pán Slavomír Nitras. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Jednu takú krátku úvahu. Súhlasím s pánom predsedom e, Trišem, takisto aj s pánom Rostovským v tom, že naozaj Európska centrálna banka zachránila Európu, ale chcel by som uvieť takú malú úvahu, že vlastne nesmieme sa teda báť Európskej centrálnej banky. Myslím si, že máme dosť, keď budeme trochu viac, myslím si, že trošku sme príliš dôverovali Európskej centrálnej banke. Mám také krátke tri otázky e, pána ministra e, Rostovského. Dnes sa vyjadril vyjadril za nový systém ekonomického riadenia. Takisto ste povedali, že sa nám nepodarilo prekonať krízu. A moja otázka je teraz taká, že či, či to, čo momentálne je, je výsledkom e, pozitívneho prelomu rokovaní na rade, alebo či jednoducho sa pripúšťa to, že máme ťažkosti. Čiže jednoducho moja otázka je, že či sa aj polské predsedníctvo ukončí tým, že dojde k dohode alebo na nejakom kompromisnom riešení. Potom mám ďalšiu otázku na pána Junkera, pretože dnes tu máme naozaj veľmi silné osobnosti, pána Trišeho, pána Rena, všetci vlastne niektorí tu zabezpečujú, e, majú svoje slovo v ekonomickom vedení, takže som sa chcel spýtať, e, alebo očakávali sme, že nám, nás trošku uspokoja v tejto situácii, preto táto moja otázka na komisára Rena. To znamená, že aj v rámci dlhodobého stabilného rastu budú stále, ale sú vždy jednoducho um, je vždy e, obdobie rastu vysokého a rastu nízkeho. A, no, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovorí pán Šimon, hovoríme o dôvere, o, hovoríme o upokojení e, občanov, ale im chyba dôvera. E, keď si spomenieme na prvý záchranný balíček Grécka, tam verejnosť bola svetkami postupov šefov štátov a vlád, šefov eurozóny a vnímala to ako dosiahajú pokrok e, a to s tým posolstvom, že teraz sa všetko vyriešilo týmto prvým záchranným balíčkom a krátko na to um, sme pravidelne počúvali vyjadrenia zástupcov obce, ktorá bola mimo tohto diania a to viedlo k tomu, že e, občania Európy už neveria týmto riešeniam, neveria tomu, ani ľudia v krajinách, eh, ktorých eh, sa priamo týkajú tieto úsporné opatrenia, nevidia to svetlo na konci tunela, nemajú pocit, že to, eh, s čím sa musia vysporiadať, je krok na ceste k lepšej budúcnosti. Neveria tomu ani ľudia v tých krajinách, ktorí musia ručiť, ktorí musia poskytnúť túto pomoc, a to z tých istých dôvodov. Ale teraz, ak z kruho politických aktérov e, zaznievajú pochybnosti, ak e, ľudia veria tomuto čoraz menej. Ako môžeme e, vôbec očakávať, že trhy budú tomuto dôverovať? No, tu by som rád nadviazala na to, čo povedal kolega Bulman. Podarí sa nám to iba vtedy, ak dosiahneme zmenu metódy, ako príjmame riešenia takýchto problémov. To znamená viac Európy, viac metódy spoločenstva, na spoločné riešenie týchto e, kríz a problémov. E, znamená to však aj viac demokratickej kontroly, ktorá je nevyhnutná. Občania Európy majú pocit, že niečo sa im z hora nanúcuje, nemôžu to ovplyvniť e, ani vo voľbách, tým, že zakružkujú svojho kandidáta v voľbách národných parlamentov. To môžeme vyvážiť iba tým, že musíme posilniť právomoci parlamentov, musíme zvyšiť demokratickú legitimitu a to povedie aj k, zväč- k väčšej eh, ochote prijať tieto eh, riešenie zo strany občanov eh, a k zvýšeniu dôvery. Prepačte, kolegovia, dostávame sa do situácie, že po pol už nebudeme mať tlmočenie, budeme musieť fungovať túto po anglicky. Takže ďalší je pán kolega z Alde. Ja verím, že tlmočenie bude nebudem hovoriť po grecky. Kríza nie je iba z dlhu. Kríza je, alebo je odrazom inovácií a konkurencie medzi jednotlivými štátmi v Európe, medzi severom a juhom a podobne. A to kontrola inflácie alebo dodržiavanie inflácie pod hranicou určitou je pre niektoré členské štáty absolútne zlým snom. Takže ak budeme naďalej rozvíjať inovácie a tú konkurencieschopnosť, ktorá, ktorou je Európa slávna, známa, tak to je jediné, jediné, čo nám pomôže, ale to sa nedieje. Mám dve otázky na pána komisára Re na hľadiska programu, ktorý bol predlož, predložený a pripravený pre Grécko. Hovoril o tom, že recesia bude asi v Grécku horšia, než sa predtým predpokladalo. Nuž a čo, čo to teda urobí z hľadiska našich cieľov na rok 2012? To je dôležité pre Grécko. Po druhé, čísla ukazujú, že zvyšovanie daní, teda získať sa, pokus získať 50 viac daní, neprináša ten prínos, ktorý bol očakávaný v Grécku. Čiže akým spôsobom sa to dá dosiahnuť len škrtaním výdavkov a takisto um, akým spôsobom si predstavujete, by bolo treba v prípade Grécka zaviesť nejaké nové dane? Predsedajúca, ďakujem pekne teraz za EPP, Danuta Hübner. Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať polského predsedníctva na rast, pretože polské predsedníctvo má ekonomický rast eh, na vysokom stupni svojich úloh v rámci európskej agendy a je naozaj potrebné zabezpečiť alebo nájsť tú správnu zmes politík pre, v prospech ekonomického rastu a určite je nevyhnutné, aby Európa mala rast a myslím si, že nie sme v tomto rozdelení medzi politikmi e, Um, zúčastnenými jednotlivými stranami a podnikateľským e, sférou a podobne, že potrebujeme rast, ale už si nesúhlasíme z hľadiska makroekonomických politík, ktoré Európa potrebuje, aby mohla mať priestor pre rast. A momentálna situácia je taká, že sa ocitáme v akejsi zvláštnej situácie fiškálneho šetrenia a táto politika ehm, vlastne nepredstavuje alebo neponecháva žiaden priestor na rast. A keď sa pozriete na trhy, ako reagovali na dnes, dnešné dni, ehm, nezáleží len na, na deficitoch, ale vôbec aj na potenciáloch európskej ekonomiky vôbec rásť. Čiže moja otázka je, akým spôsobom, ako vidíte budúcu politiku najmä keď počujeme z centrálnej banky, že budeme musieť pokračovať ďalej v tejto reštriktívnej menovej politike. A tak ako vy spôsobom vidíte budúcnosť Európy bez toho, aby sa nezapakovala situácia z roku 2008? Ďakujem. Predsedajúca, ďakujem teraz za SAD, pán Selon. Ďakujem pekne. Mnohí rečníci sa tu odvolávali na, hovorili o horúcom či ťažkom lete. Aj kolegyňa Pervanš Beres hovorila o smrtiacom lete. No a aké, aká bude jeseň a zima? Tie budú ešte ťažšie. Sú tu veľké obavy z hľadiska dlho finančného prežitia voľkoncom a jednoducho, ale je tu veľký problém s ekonomickým rastom. Jednoducho všetky štatistiky potvrdzujú, že ekonomický rast je to najväčšie riziko, ktoré tu máme. Potvrdil to aj pán Triše, aj pán Ren. Čiže nejaký rast bude, ale bude veľmi nízky. Čiže potrebujeme zabezpečiť eh, fiskálnu politiku, spolu prepojiť to s, s stimulmi rastu. V podstate je to návrh, ktorý podporujú aj rôzni výťazí Nobelovej ceny a podobne. Jednoducho, e, keď chceme zabezpečiť rast, e, musíme e, opätovne nastoliť dôveru, musíme nastoliť dôveru v Španielsko. My potrebujeme aj ústavnú reformu, potrebujeme veľké politické dohody, aby sme opäť e, zabezpečili dôveru vo fiskálnej oblasti, špeciálne v oblasti ekonomického rastu. Preto by som sa chcel spýtať polského predsedníctva pána Junckera, aké e, máte vy plány na posilnenie rastu. Teraz e, závere euro nebolo vytvorené preto, aby zabezpečilo solidaritu. Euro je jedno nástroj, ktorý slúži únii a jedným zo základných princípov únie e je solidarita. A solidarita nie, sa netýka iba ekonomických otázok, ale sú aj iné druhy solidarity. A to je veľmi dôležité. Predsednička, ďakujem pekne. Ešte posledná otázka od uh, e, Mario Maura. Ďakujem pekne. Ešte čakám na tlmočenie uh, toho, čo hovoril pán Felber o bavorskom projekte. Ale teraz by som reagoval na to, čo povedal pán Junger. Som veľmi prekvapený, že tu sa hovorí o veľkej e, diskusii a štúdiách e, o eurobondoch, o eurodlhopisoch, pretože som prekvapený, pretože keď hovoril pán predseda pán Rumpuj v podstate e, hovoril, že ako keby nebol dostatočná vôľa smerom k týmto eurodlhopisom. Takže kým zatiaľ čakáme na komisára, kým si preštuduje tieto veci, tak aké sú jednotlivé prvky tohto? Čo potrebujú robiť vlády preto, aby otvorili cestu týmto eurodlhopisom? Myslíte si, že keď vlády by niečo urobili v prospech eurobondov, tak by to uľahčilo cestu. Ďakujem, predsedajúca. Ďakujem pekne, ďakujem aj, um, že ste teda vydržali mňa, že som bola prísna, takže myslím, že mali by sme ísť tým istým postupom, či poradím ako na začiatku. Takže najprv dám slovo pánovi Rostovskému, aby odpovedal na otázky. Keby sa vám podarilo to zodpovedať za menej ako 10 minút, napríklad 8, tak by sme um, možno, že to stihli. Ďakujem, pani predsedajúca. E, to, že Európa nebola vytvorená pre solidaritu, ale pre niečo iné, je naozaj pravda. Takže všetky tie veci, pre ktoré bola vytvorená Európska únia, skutočne prostredníctvom e, vnútorného trhu, rýchlejšieho ekonomického rastu, viac blahobytu pre našich občanov, to všetko má, je na vysokej úrovni a boli by sme na tom oveľa horšie, keby sme nevytvorili euro vonkoncom. A myslím si, že to je jedna z vecí, ktorá tu na v Európe platí všade, že ľudia si neuvedomujú, že aj keď si myslia množo, že niektorí, že vytvorenie eura, eura bolo, bolo, bolo chybou, E, tak nie je to jednoducho možné tak sa toho vzdať bez toho, aby e, z toho neboli vedeli dostatočné dôsledky. tu odznelo, že trhy nie sú presvedčené. A to je presne to. Presne to je problém. My sme nepresvedčili trhy. Nepodarilo sa nám presvedčiť trhy. A ja týždňa môžem koncom povedať ešte ani s najmenším náznakom uspokojenia. No, pretože aj e, minister financí, ako minister financí Polska, čo je krajina, ktorá nie je členom eurozóny. A ja si uvedomujem, aké katastrofické dôsledky by mohli mať, e, keby E, zlyhalo niečo v tých oblastiach, ktoré by ste nazvali e, neštandardné postupy, ale malo by to určite aj rovnaké dramatické dôsledky pre, Euró- pre Spojené kráľovstvo. A preto e, hovoríme my, aj kolega britský minister financí, hovoríme, že sme stále plne za E, určitý druh hĺbšej integrácie, o ktorej si myslíme, že je absolútne nevyhnutná, aby si eurozóna zabezpečila stabilitu. Ďalej, čo sa týka 6 balíčka, áno, budeme na tom intenzívne pracovať s príslušnými vládami, aby sme sa dopracovali k riešeniu čo najskôr. Nemali by sme teda premárniť žiadne úsilie Nemali by sme e, premarniť žiadne stretnutie, ktoré by nám poskytlo možnosť dosiahnuť rýchle uzavretie dohody. Ja nemôžem povedať viac a viac alebo vyjadriť silnejšie, aké dôležité je postupovať rýchlo a potom, aby sme neboli napokon pripravení e, si svoju úlohu, ja za svoju prácu alebo za seba bude, poviem, že urobíme všetko preto pán, a v rámci polského predsedníctva, aby sme zabezpečili to, že tento kompromis bude dosiahnutý. A ja si myslím, že tým som odpovedal aj vašu otázku. Čo sa týka rastu, e, za posledný rok sme boli svedkami veľkých zmien. Prakticky už nie v Európskej únii nepovažujeme euro, e, ekonomický rast za dôsledok e, takých vecí, ako je zvyšovanie výdavkov, ale by, že my vieme, že rast e, môže spôsobiť, k nemu môže dojsť len vtedy, keď sa odstraňujú prekážky a liberalizuje sa trh a myslím si, že už nastal čas, aby sme si uvedomili, že štrukturálna reforma nie je len pre e, rýchlo sa rozvíjajúce e, ekonomiky, ale predovšetkým pre Európu. Čo sa týka otázky menovej a fiskálnej politiky. Už sme prakticky na hranici fiskálnej politiky v mnohých európskych krajinách vrátane tých, niektorých z tých najväčších. A preto aj súhlasím Danuto Hübner v tom, že ak e, vaša fiskálna politika nie je dostatočne stimulujúca, potom menová politika musí byť prispôsobená situácii, ale nesúhlasil by som s ňou v tom, že Centrálna banka hovorí, že ide teraz do fázy reštriktívnej menovej politiky. To nie je, alebo ja to tak nechápem to, čo hovoria. Ale máme tu určitý taký základný problém, ktorý znamená to, že niektoré z našich rozpočtov, niektoré z našich eh, štátnych pokladní v podstate sú pod veľmi silným tlakom. A myslím si, že E, niektoré banky e, možno, že budú musieť padnúť, ale budeme musieť vidieť, že, alebo ne, ne, musíme prestať myslieť tým, že si myslíme, že niektorá štátna pokladňa je, dostat, je, je mala, dostatočne malá na to, aby mohla padnúť. Žiadna taká e, pokladňa neexistuje. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz prejdeme k Žánu Klodovi Junkerovi. Pani predsedajúca, niekoľko poznámok od mojej strany. Pokiaľ ide o to, že finančné trhy možno nie získali to presvedčenie, o ktoré sme sa snažili, to možno je pravda, pretože v oblasti komunikácie sa nám nedarí až tak dobre, ako by sme chceli ale mňa ani samotné finančné trhy príliš nepresvedčili, aby som bol úprimný. Myslím, že politici sú naozaj veľmi naivní, ak si myslia, že finančné trhy majú vždy pravdu a že my sa vždy mýlime. Je to naozaj tak? Tí, ktorí tvrdia, že politici najskôr kritizujú e, tých, e, ktorí e, robia kroky, ktoré sa im nepáčia. Je síce pravda, ale politika, ak by to nerobila, tak by bola určená iba na to, aby opakovala to, aby plnila príkazy finančných trhov. Nie, tak toto nebude. My predsa máme záujem, o ktorý sa snažíme. A ten chceme dosiahnuť. Ja nechceme dávať na rovnakú úroveň finančných trhy a špekulantov, ale ako chceme presvedčiť špekulantov, to sa nám nepodarí nikdy. Keď však hovoríme s zástupcami finančných trhov, musíme s nimi hovoriť ako zodpovední politici. Máme predsa zodpovednosť voči našim občanom a nie voči finančným trhom, pretože musíme mať predsa právo protirečiť finančným trhom a nenechať sa uniesť práve v časoch, keď Finančné trhy reagujú za každým negatívne, lenže politici niečo eh, prednesú. Témy, o ktorých tu hovoríme, nie sú žiadnymi novinkami. Už ich máme v našich dokumentoch dlho. Ja by som bol rozhodne za, eh, už len z dôvodov eh, rovnosti a priateľnosti v mysliach našich občanov. Hovoríme teda o daní z finančných transakcií. Európa chce, aby sa to zavedlo na globálnej úrovni. E, ja sa k tomu nemôžem príliš e, vyjadriť. E, ak sa to nezavedie na úrovni EU27, tak sa to nezavedie. Ja tu teraz hovorím ako súkromná osoba, nie ako predseda Euroskupiny. Dúfame, že budeme dobrým príkladom pre ostatné krajiny. Práve pamätáme si však, ako dopadla situácia vo Švédsku. Ja som za postup, ktorý zaujala Euroskupina. Skupina zelených tvrdí, že a keď ich nie je teda veľa, ale predsa existujú. A je potrebné vysvetliť e, dosť zvláštny pomer medzi fiskálne politikové a Luxemburgom, Luxemburskom už dve hodiny som sa snažil vysvetliť niekoľkým zeleným politikom mm, tento zvláštny vzťah medzi týmito dvoma pojmami. A ako som povedal už na našom poslednom stretnutí, akýkoľvek pokrok vo fiskálnej oblasti v Európe sa podarilo dosiahnuť v období luxemburského predsedníctva, či už ide o spotrebnú daň, e, nespravodlivú hospodárskú súťaž, eh, pravidlá podnikania a tak ďalej. Takže nekritizujte ma prosím príliš ostro, keď prednášam tieto vyjadrenia. Toto prebehlo v rámci luxemburského predsedníctva alebo v rámci opatrení hospodárskej koordinácie. Nepochybne ste si prečítali všetky tieto dokumenty veľmi pozorne. Zverejňujú sa tieto správy, potom sa založia na poličky a nikto ich vás nečíta. Ale už keď máme sociálnu úniu, máme minovú úniu, tak prečo nie fiskálnu úniu? Chceme, aby sa zaviedla minimálna mzda v Európskej únii, keď nemáme minimálne pravidlá eh, pre vlastne prepúšťanie pracovníkov, pre práva pracovníkov. Ja som vždy tvrdil, že musíme mať zavedenú minimálnu úroveň práv e, zamestnaných. Je to však rozsiahly program, ktorý by bol potrebný na obsiahnutie celej tejto problematiky. Je to ako obrovský oceán. Na Margo fínskej dohody, respektíve požiadavky Fínska. My sme to nikdy nepodporili. Snažili sme sa to pochopiť. E, Európska rada navrhla istú formuláciu. A potom e, sa na nás obrátili na Euroskupinu a žiadajú od nás, aby sme tento problém vyriešili. Isté sa nám to podarí, ešte vám nepoviem ako, rokovania ešte prebiehajú neprezradím samozrejme, aké riešenie e, máme v pláne, pretože inak by sa to nepodarilo dosiahnuť. Ďalej, čo sa týka mm, tých šiestich návrhov o hospodárskej správe, mnohí sa na to pýtali. Môžem vás prekvapí, že podporujeme stanovisko parlamentu Euroskupina aj ja osobne a ďalší vedúci politici Beneluxu podporujú toto stanovisko. E, nežiadajte odo mňa, aby som opakoval to, čo som už uviedol na predchádzajúcich stretnutiach. Nepochybne sa nám podarí ehm, vyriešiť tieto problémy 23. júla. Niektoré krajiny e, predniesli do zostroje výhrady ehm, len susedné krajiny, ale aj francúzske frankofónne krajiny 21. júla sme to mohli rozhodnúť, mohli sme to rozhodnúť aj 16. júla na Euroskupine. Všetko toto bolo predmetom rokovaní. Vzťahli sme sa vtedy a čeli sme, čelíme neustále obvineniam, že e, sme príliš zdráhaví. Nesmieme sa báť prijať správne rozhodnutia práv v správnej chvíli. V tomto smere však musím povedať, že súhlasím s parlamentom, čo sa týka hospodárskej správy V priebehu letných mesiacov sme nič nové nevymysleli. Keď si porovnáte tento text s textom z marca, potom z júna a z júla, vidíte, že je tam veľká miera zhody, nie je tam nič nové. Pán pán Rompuy 5 krát predsedal Euroskupine. Tak prečo sú všetci také prekvapení, keď sa ohlasuje, že bude predsedať mm, tomuto grémiu. Ja som radšej, keď Euroskupine predseda ona ako niekto iný, keď, e, najmä keď sú to zastúpení šéfova štátov vlád. Bude naďalej predsedať zasadnutiam 27. Ale na to, aby plán hospodárskej správy bol dôveryhodný, Musí sa to gremium zvolávať dvakrát eh, do roka a keď sa tak robí, zrazu sú všetci veľmi prekvapení. že sa budú organizovať tie, tieto schôdze dvakrát ročne. Je dôležité, aby Európska rada vyslala jasný signál. Musíme im umožniť, aby reagovali dostatočne rýchlo, pretože naozaj potrebujeme túto koordinovanú politiku. Začína to v hlavných mestách členských štátov, tak aby ministri financí všetci hovorili to isté. aby to neboli vládne vyhlásenia eh, zamerané na prihrievanie vlastnej stranickej polievočky. Um, I'll, I'll <laughs> turn straight away to... Ďakujem pekne. Teraz sa obraciam priamo na komisára Réna. Zrejme o 5 alebo 6 minút tlmočenie už nebude k dispozícii. Dúfam, že sa nám podarí to uzavrieť dovtedy. Ďakujem. ďakujem aj všetkým za e, veľmi rozsiahlu diskusiu, ktorá zohľadňuje závažnosť súčasnej krízy aj pre oblasť zamestnanosti. Nemôžem zareagovať na každú jednu otázku, ktorá tu zaznela. Môžem sa vyjadriť iba k tým e, závažnejším otázkam. Čo sa týka jednotlivých krajín, na ktoré ste sa pýtali, alebo ste žiadali o podrobnejšie informácie, práve teraz prebieha revízia všetkých programových krajín vrátane Grécka, Írska, Portugalska. A veľmi rád v budúcnosti niekedy v vhodnom čase prídem opäť pred vás na váš výbor a budeme o tom podrobne diskusovať. Myslím, že by to bolo užitočné pre vás. Mm, myslím, že tu ide o opätovné nastolenie hospodárskej eh, udržateľnosti, o to nám všetkým ide. Chceme vytvoriť eh, lepšie podmienky zamestnanosti, chceme dosiahnuť udržateľný rast, tak aby všetky tieto programy eh, naozaj sa podarilo spustiť, aby sme pomohli týmto krajinám z núdze. Súhlasím s tými, ktorí tvrdia, že potrebujeme dlhodobú víziu. Rozhodne súhlasím s týmto stanoviskom v súčasnej situácii musíme spolupracovať na všetkých frontoch, na všetkých vo všetkých sférach a pretože všetko je to veľmi úzko prepojené. Musíme lepšie prepojiť eh, aj tú hasičskú činnosť a zároveň pôsobiť preventívne, vytvárať silnejšie základy, základy našej hospodárskej architektúry a celého nášho systému. Preto Uzatvorenie tohto sixpacku a schválenie e, tohto balíčka je mimoriadne dôležité. bude mať strednodobý až dlhodobý e, dopad, ale zároveň bude mať e, veľmi zásadný vplyv na dôveryhodnosť a na našu schopnosť vysporiadať sa s touto krízou a vytvoriť lepšie predpoklady pre rast a zamestnanosť taktiež bude mať veľmi priamy dopad na hospodárskú politiku, pretože e, bude obsahovať e, aspekty posilnenia e, fiskálnej stability, zlepšenia koordinácie a taktiež vyzve členské štáty, aby prijímali také politické rozhodnutia, ktoré podporujú priamo rast a vytváranie pracovných miest. Súhlasím s tým, že musíme zájsť ešte ďalej, musíme mať dlhodobejší, mm, dlhodobejšiu predstavu o tom, aké budú ďalšie kroky, o tom, čo chceme dosiahnuť. Musíme sa zaoberať eh, dobre známym problémom, a síce, že finančné trhy fungujú eh, rýchlosťou eh, mikrosekundy, nanosekundy Zatiaľ, čo politické rozhodnutia niekedy trvajú mesiace, roky, kým sa príjmú a aplikujú do praxe a to mi pripomína, že na to, aby naozaj demokratická politika určovala smerovanie a nie finančné trhy, aby to určovali, musíme sa snažiť o to, aby naša hospodárska správa a štruktúry príjmania rozhodnutí boli eh, rozumnejšie, aby boli inteligentnejšie, efektívnejšie a legitímnejšie. Znamená to aj toľko, že sa musíme podrobnejšie pozrieť na to, ako fungujú naše inštitúcie, ako funguje náš proces príjmania rozhodnutí. tak aby sme dosiahli kontext, v ktorom budeme mať spoločnú zodpovednosť pre celú eurozónu a taktiež zodpovednosť za každú jednu krajinu eurozóny. V tomto kontexte by som rád zdôraznil taktiež krátkodobú potrebu príjmania rozhodnutí, ktoré majú dlhodobý dopad. Nie len v rámci balíčka e, Sixpack, ale taktiež implementácia rozhodnutí z 21. júla zo samitu eurozóny. Toto je dôležitý základ v prekonávaní e, súčasnej krízy. V tomto smere vyvstáva viacero otázok. Na to, aby sme posilnili dôveru v európske hospodárstvo, teraz e, pracujeme intenzívne na tom, aby sa nám podarilo dosiahnuť implementáciu dohody z 21. júla a to čo najrychlejšie je to mimoriadne dôležité, e, najmä v súčasnom kontexte, aby sme predišli e, prehlbovaniu neistoty a spomaľovaniu hospodárskeho rastu aj na globálnej úrovni, aj na európskej úrovni. môžem povedať um, aj dobrú správu, že viacero členských štátov e, zvýšilo rýchlosť hospodárskeho rastu a taktiež e, zaznamenalo zlepšenie svojho hodnotenia. To sa očakáva v najbližších mesiacoch. Toto sú kroky, ktoré priamo súvisia s rozhodnutiami, ktoré boli prijaté. najskôr musíme implementovať, až potom môžeme prejsť k ďalším krokom. o čo skôr sa nám podarí objasniť všetky prvky dohody, o to viac e, prispejeme k nastoleniu dôvery v celý systém a podarí sa nám lepšie prekonať túto krízu. Zaznelo tu viacero konkrétnych otázok, ktoré sa týkali um, sporu o ručenie medzi Fínskom a Gréckom. E, komisia um, musí zabezpečiť, aby akákoľvek takáto dohoda bola e, právne um, bolo tesná teda, aby bolo správna hľadiska a v súhľade so všetkými, so všetkými pravidlami a taktiež, aby sa splňali požiadavky e, Európskeho programu pomoci Grécku a taktiež to musia podporiť všetky krajiny eurozóny. Za komisiu môžem povedať, že sa snažíme neustále uľahčovať proces rokovaní medzi krajinami eurozóny a takto zabezpečiť rýchle a plné plnenie dohody z 21. júla. Toľko teda e, kroky, ktoré sú bezprostredne teraz pred nami. E, najskôr sa ich snažíme naplniť a potom sa budeme venovať ďalším potrebným krokom na zrychlenie rastu a na vytváranie pracovných miest. Ďakujem. Ďakujem všetkým. Pripomínam, že máme v stredu ďalšiu schôdzu nášho výboru.